a nebudú sa do toho zaťahovať otázky a obavy určitých politických strán e, smerom na predsedníctvo. Ďakujem pani úradujúca e, predsednička rady. Ďakujem vám takisto, pán e, podpredseda komisie. E, uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prejdeme k bodu ďalšiemu e, našej rozpravy. Ide o situáciu v Tunisku, vyhlásenia podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, situácia v stredomorskej oblasti, predovšetkým v Egypte a Tunisku. Vice President, High Representative, welcome to... Naša vysoká predstaviteľka, e, pani e, podpredsednička, máte slovo, nech sa páči. Uh, Vážený pán predseda, vážení poslanci, všetci sme sledovali uh, nedávny vývoj v Tunisku aj v Egypte uh, veľmi pozorne a obyvateľstvo oboch krajín naozaj legitimné požiadavky e, vyjadrilo a očakávali sme e, adekvátnu odpoveď jednak od elít príslušných krajín ako od Európskej únie. Tie politické režimy dostali, dospeli do bodu, kde musí prísť k zmene. A ja teda využijem túto príležitosť, aby som vyjadrila obdiv pre odhodlanosť a odvahu tých občanov, hlavne to, čo sme videli v médiách eh, z Egypta, to naozaj je pokojný, mierumilovný dialog alebo snaha o nadväzanie takéhoto dialogu. Ako prvú rozoberiem situáciu v Tunisku. Tie zmeny, ku ktorým došlo, boli naozaj eh, ohromujúce a razili cestu demokratickej reforme. Napriek mnohým výzvam už vnímame pozitívny vývoj, došlo k snahám dospieť požiada- dostať požiadavkám populácie. Prechodná vláda prijala niekoľko dôležitých krokov, napríklad prepustenie politických väzňov, sloboda prejavu, ako aj e, trestné stíhanie e, skorumpovaných členov e, rodiny Ben Aliho. Boli zriadené tri nezávislé komisie, ktoré začali svoju prácu. Prvá o korupcii a zneužívaní verejných financií, potom ide o vyšetrovanie nedávnych represálií a Vysoká komisia pre politickú reformu. To sú tie tri inštitúcie. Tiež došlo k zmenám na postoch vo vláde. Vláda má podporu hlavných opozičných strán, ako aj hlavných odborov. Mier a stabilita sú dôležité na to, aby Tunisko mohlo zrealizovať transparentné a demokratické voľby a aby došlo k politickej, sociálnej a hospodárskej transformácii. Európska únia bude podporovať krajinu obyvateľov v tomto zložitom období transformácie. My sme reagovali okamžite. Nie, aby sme nejakým spôsobom diktovali naše myšlienky, naše nápady, naše predstavy. Nie, len sme ponúkli pomoc a spoluprácu. Pán Uneas, z toho sme stretli minulý týždeň a znova dnes v Bruseli. Hovorili sme o mnohých veciach a snažíme sa teda podporovať proces transformácie a pomáhať Tunižanom, Tunizanom. On teda e, vítal pomoc v tej e, prípravnej fáze, pokiaľ ide o voľby a pokiaľ ide o monitorovanie týchto volieb. Chceme vyslať expertnú skupinu do Tuniska, aby poskytovala poradenstvo a monitorovala tie voľby, hlavne legislatívu. A my sme navštívili e, Tunisko, naši vyslanci e, opakovane. Spolupráca s občianskou spoločnosťou je pre nás veľmi dôležitá v kombinácii s preorientovaním našich e, programov pomoci, aby sme ľuďom mohli pomáhať priamejšie blahobyt, rozdelenie pre všetkých Tunizanov. Toto je náš cieľ. Takže s Tuniskom budeme hovoriť o našich prioritách a budeme e, takýmto spôsobom našu pomoc e, upravovať v závislosti od ich e, potrieb. Minister mi tiež dnes, ma dnes poinformoval o ich plánoch, tak aby sme mohli my pôsobiť aj na ďalších medzinárodných partnerov na ich podporu podpora vo voľbách, podpora pokiaľ ide o spravu vecí verejných a prechod k demokracii, podpora mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti, podpora právneho štátu a súdnej reformy, správa vecí hospodárskych, boj proti korupcii, hospodársky a sociálny rozvoj, ako aj podpora eh, centrálnemu a južnému Tunisku, teda tým najchudobnejším regiónom. S členskými štátmi sa budeme zaoberať aj mobilitou a zvýšeným prístupom na trh. Máme teda kontakty nadviazané, budeme v nich pokračovať, budeme zneziňovať náš dialog. Ja vycestujem do Tuniska o dva týždne pokiaľ ide o požiadavky Tunizanov, pokiaľ ide o zmrazenie aktív pána Benaliho a ďalších napojených na jeho režim. Už sme prijali úvodné kroky, urýchlili sme postupy, aby Rada zahraničných vecí v pondelok mohla prijať rozhodnutie o reštriktívnych opatreniach, aby došlo k zmrazeniu aktív osôb, ktoré sú vyšetrované za zneužívanie štátnych prostriedkov v Tunisku. Tuniské orgány nám dali k dispozícii zoznam osôb, ktorí mali byť predmetom predmetom takýchto opatrení. Už som minulý týždeň povedala, naši zástupcovia vycestovali do regiónu. My sa stretávame teda so zástupcami vlády aj občianskej spoločnosti. Vítam iniciatívu Európskeho parlamentu vyslať do Tuniska vlastnú delegáciu. Ja si myslím, že je to nevyhnutné, aby tuniskí ľudia vnímali silnú podporu Európskej únie a hlavne Európskeho parlamentu. Je to naozaj pre nich kritický moment transformácie k demokracii. Musíme posilniť e, kontakty na úrovni občianskej spoločnosti, vrátanie podpory mimovládnym organizáciám, e, profesionálnym organizáciám. A teraz máme naozaj príležitosť e, posilniť e, partnerstvo medzi EÚ a Tuniskom na základe posilnenia demokracie a hospodárskej a sociálnych reforiem a ja dúfam, že vo vzájomnej dôvere e, budeme môcť napredovať k stabilite, demokracii a prosperite pre Tunisko. V tejto súvislosti sa teším na plánované voľby, slobodné, demokratické a na vytvorenie novej vlády. Súhlasila som s ministerných vecí, že by sme mohli začať o rokovaniach o pokrokovom e, statuse Mm, ako náhle bude k dispozícii e, nová demokraticky zvolená vláda. ministerečných vecí hovoril, že ide o atmosféru zmierenia a ja dúfam, dámy a páni, že budeme schopní spolupracovať s Tuniskom, aby e, táto atmosféra mohla prerazť do novej skutočnej demokracie. Teraz by som si e, dovolila vyjadriť sa k Egyptu. Pred týždňom sme boli svedkami vzniku eh, nezastaviteľného hnutia, demonštrácie zorganizované hlavne prostredníctvom eh, sociálnych eh, sietí a bolo to naozaj prekvapenie. Veľká sila tohto hnutia, tohto verejného povstania 100 tisíce ľudí vyrazili do ulic a požadujú aby boli ich legitímne práva dodržiavané. Demonstrácie v Káhire, v Alexandrii a v ďalších mestách a tie davy e, neustále narastajú a demonstranti chcú, aby sa zmenil režim, aby sa dodržiavali základné ľudské práva. Pôvodne tie mierové protesty e, sú čoraz násilnejšie, e, slzný plyn, e, vodné dela sa používajú zo strany polície a ďalšie prostriedky. Poslankyne, poslanci, ehm, mrzí ma, že viacero osôb prišlo o život a naozaj myslím na obete a ich rodinných príslušníkov. Veľa ľudí bolo uväznených, ranených a toto nás tiež naplňa obavami je naozaj potrebné okamžite zastaviť akékoľvek násilie. Teda v pondelok bude Rada pre zahraničné veci. My sme pripravili závery, v ktorých vyzveme príslušné egyptské orgány, aby všetci uväznení demonstranti boli okamžite prepustení. Sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania sú základnými ľudskými právami platnými pre každého, ktoré musí štát chrániť. Obmedzenia, pokiaľ ide o médiá, vrátanie internetu sú nepriateľné a vyzývam egyptské úrady, aby všetky komunikačné siete boli okamžite obnovené. Celoplošné demonstrácie, v nich e, obyvateľstvo vyjadilo, že túži po zmene. 100 tisíce sa zhromaždili a naďalej protestujú. Je potrebné vypočuť ich hlasy a teda urobiť konkrétne, konkrétne opatrenia je naozaj na čas transformáciu, naozaj hĺbkovú a hlavne mierovú. Úrady musia vážne brať otvorený dialog s politickými silami. Je naozaj potrebné, aby zohrávala kľúčovú úlohu v tomto dialogu práve občianská spoločnosť. Egyptské úrady musia postupovať rýchlo, vytvoriť takú e, prechodnú vládu, ktorá povedie k skutočnej reforme a pripraví slobodné a demokratické voľby. My ponúkneme plnú podporu Egyptu, ktorý sa bude snažiť o transformáciu k väčšiemu pluralizmu a demokracii. Máme zdieľaný záujem o mier a prosperitu v stredomorskom regióne, v regióne Blízkeho východu. Teraz eh, musíme využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme podporovali potrebné politické, ekonomické a sociálne reformy. Naša spolupráca už eh, zahrňa demokraciu, ľudské práva a právny štát a musíme sa na tieto otázky ešte viac zamerať vážené poslankyne, vážení poslanci, pre mňa je politika o zmene veci, o pomoci ľuďom pri formovaní ich životov. Samozrejme, že arabský svet e, teraz stojí pred možnosťou pozitívnych zmien v prospech ľudu. Európska únia poskytuje tomuto regiónu a občanom ponúka e, solidaritu a pomoc. Sme úniou demokracií, máme teda demokratickú misiu a teda chceme podporiť e, zmeny Ďakujeme pani Eštenová. Teraz za EPP pán Salafranka. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vážení páni, vážené dámy, odhľadnúť od toho, ako sa vyvíja situácia v Egypte, si myslím, že máme pri týchto udalostiach určitú históriu a aj určitú budúcnosť. Môžeme sa pozrieť napríklad do Tuniska, ako sa tam situácia vyvinula. Nemali by sme sa cítiť byť nevinní, pretože táto kríza nás jednoducho zastihla nepripravených. Musíme sa z celej krízy poučiť. Európska únia musí byť oveľa viac prezentná, musíme hovoriť jedným hlasom, preto sme vlastne vytvorili aj Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, máme vysokú predstaviteľku. A mm, po druhé, musíme sa aj poučiť z takýchto situácií, keď budeme príliš zhovievaví, pokiaľ ide o režimy, či už teda v Bielorusku, na Kube alebo v iných krajinách, ak budeme skutočne e, zhovievaví s takýmito krajinami, tak sa nepohneme dopredu barcelonský proces od nás ožaduje, aby sme konali, čo môžeme urobiť krátkodobo a čo môžeme urobiť z dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska si myslím, že pani Eštonová jasne dala najvokať, aby sme sa mali uberať. Európska únia tento prechodný proces by mala podporiť v týchto krajinách a musí, nesmie sklamať e, očakávania týchto ľudí. Preto je pre nás aj povinnosťou, pán predseda, aby sme poukázali na rizika, ktoré by mohli vzniknúť pri týchto procesoch, aby jednoducho sa nedostali k moci nepriateľa demokracie. Zo strednodobého hľadiska, pán predseda, je veľmi dôležité, aby Európska únia urobila skutočne komplexné úvahy e, strategickej povahy, aby sme sa pozreli a sústredili na to, aby sme mohli zlepšiť našu susedskú politiku. Už sme včera o tom hovorili aj v našom výbore. Nesmieme zabúdať na to, pán predseda, že je oveľa ťažšie nájsť určitú vyváženosť, pokiaľ ide o slobodu ako e, spodlahnúť tyranii. Nech sa páči, pán Severín, za SND. Vážený pán predseda, udalosti v Tunisku, Egypte a iných krajinách v tomto regióne nám musia pripomínať, že stabilita bez slobody je ilúziou, a ak nie ilúziou, tak pravdepodobne udržateľnou realitou. Takisto si musíme uvedomiť, že revolúcia alebo sociálne povstanie je garanciou zmeny, ale nie je to zárukou nejakej zmeny k smerom k lepšiemu. Myslím si a dúfam, že nájdeme inšpiráciu na to, aby sme pomohli tomuto procesu a aby sme z neho urobili proces, ktorý by znamenal zmenu smerom k lepšiemu a nie smerom k horšiemu hĺbková analýza situácie v Tunisku, Egypte a aj iných krajinách je veľmi dôležitá. Musíme jednoducho pochopiť, že ak sa nám podarilo robiť v minulosti správne veci, aby sme sa vyhli takejto kríze, aké sú teda tie kroky, ktoré by sme mali urobiť v budúcnosti, aby sme mohli anticipovať alebo predpokladať, vyhnúť sa podobným krízam takéhoto charakteru v budúcnosti. A potom, čo by sme ešte mohli urobiť, aby sme skutočne zabezpečili, že súčasná kríza by pomkla veci smerom k e, slobode, aby ľudia v týchto národoch skutočne mali možnosť e, žiť v slobodných štátoch, aby sme sa vyhli tomu, že by sa celá situácia zvrhla do nejakého negatívneho smeru, smerom k nestabilite a iného druhu alebo formy opresie a totalitarizmu. Musíme prijať preventívne a proaktívne stanovisko, a to znamená, že musíme mať určitú stratégiu. Táto stratégia znamená, že Musíme dať jasný signál, musíme vyvážiť reformu a poriadok. To sú dve kľúčové slova, ktoré musia byť e, v rovnováhe. Avšak veci nie sú také jednoduché. E, je to pre nás veľká víza. Ešte stále sme sa nepozreli na detaily celej tejto situácie, ešte stále sme neukázali určitú jasnú víziu, ktorá by bola určitou reakciou na tieto výzvy. Malo by, to, malo by sa to týkať aj našich skúseností aby sme jednoducho nadviazali rozhovor so všetkými e, zúčastnenými stranami, s islamskými sílami, aby sa nám podarilo integrovať všetky zúčastnené strany, aby, tu, aby mohli participovať na spoločnom procese. Dúfam, že komisia a rada vytvorí takúto stratégiu v, v budúcnosti a budem skutočne rád, ak sa vám podarí povedať nám o tejto stratégii niečo viac. Ďakujem pekne, nech sa páči. Teraz dostane slovo pán Ferhofštad za ALDE. Ďakujem pekne. To, čo momentálne v Tunisku vidíme, teda predovšetkým v Tunisku a posledných hodinách aj v Egypte, je skutočne historickou udalosťou, ale zároveň je to aj tragickou skutočnosťou, ak si uvedomíme, že tu máme stovky e, zranených a predovšetkým v posledných hodinách sme sa dozvedeli práve o takýchto stratách na ľudských životách. To, čo vidíme v Blízkom východe a na Severnej Afrike a v Európe, a máme skúsenosti z roku 1989. To je práve aj jeden z dôvodov, prečo by som chcel povedať, že som dosť prekvapený. Na druhej strane som aj trochu sklamaný, pokiaľ ide o spôsob, akým spôsobom Európa sa snaží zopakovať tie isté chyby, ako urobila práve v roku 1989. Takže je to troška neuveriteľné. Je to troška neuveriteľné, pán predseda, že my, teda ten tzv. demokratický kontinent, že nám sa nepodarilo e, nám sa nepodarilo poskytnúť skutočne E, bezpodmienečnú podporu tým ľuďom v teréne, ľuďom, ktorí nežiadajú nič viac než našu podporu. Ja som včera ani dnes nepočul, že by niekto takéto niečo, takúto podporu vyjadril. Určite teda e, som to nepočul ani z úst pani vysokej e, predstaviteľky. Čiže prečo, e, prečo takáto slabá odozva, pani Eštonová? Prečo takto reagujeme? V podstate ani nereagujeme. Hej, e, Francúzsko, Nemecko, Británia e, vydávajú, vydávajú vyjadrenia bez akýchkoľvek konzultácií, ako by tu Európa ani nebola. A teraz, keď je čas na vyjadrenie samotnej Európskej únie, tak nás predbehol ešte aj turecký premiér Erdogan, ktorý povedal, že Mubarak by mal počúvať e, požiadavky svojich ľudí a mal by odísť. Čiže toto je v podstate jediná, e, jediná slušná reakcia z európskeho kontinentu, ktorú sme počuli. A prišla z Turecka. Ja si myslím, že e, v tom vyhlásení, ktoré dnes odznelo, alebo ktoré dnes sa dostane von z tejto sály, že toto vyhlásenie je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí vonku bojujú na uliciach a, a my by sme nemali eh, pokračovať v tej ceste, ktorú Európa nastúpila v uplynulých niekoľkých dňoch. Historicky jednoducho sa tá situácia znova opakuje. My, eh, nám sa nedarí tú situáciu analyzovať vopred správne. Jednoducho bojíme sa nejakého vyjadrenia, bojíme sa islamistickej vlády po voľbách. Ja sa toho nebojím, pretože ja verím, eh, v to, že si tuniský a egyptský národ vyberie správne. Ľudia v Tunise, v Egypte chcú demokraciu a preto koptskí kresťania a, a muslimovia kráčajú po uliciach ruka v ruke, pretože obidve tieto skupiny chcú otvorenejšiu demokraciu. Uvedem ešte aj druhý príklad. Nemali by sme sa báť e, vysloviť v prospech demokracie v týchto krajinách. Iste vám niečo povie e, slovo Mohamed Bouazizi, ktorý e, rozbehol E, celú tú sériu demo, e, demonstrácií, keď sa e, v Tunisku podpálil. A pani Eštonová, na jeho rakve nebola zelená vlajka islamu, bola tam červená vlajka Tuniska. Takže toto nie sú islamistické revolúcie, toto sú revolúcie, ktoré sa snažia získať pre národy v týchto krajinách skutočnú slobodu. Tisícky ľudí sa v Káhire stretávajú každodenne počas uplynulého týždňa, ale podobné hnutie e, vidno v Jemene, Alžírsku, Sýrii e, a Jordánsku. A my by sme mali, pani Eštenová, a ja na vás teraz apelujem, zmeniť postoj Európskej únie. Ja som vás práve veľmi jasne počul e, povedať, že Európska únia 100% stojí za egyptským národom a jeho požiadavkami. A rád by som, aby E, sme pánovi Mubarakovi jasne povedali, že chceme, aby počúval svoj národ, svojich ľudí a že by mal opustiť e, svoj post a e, krajinu odovzdať demokracii. A toto by som chcel počuť aj od vás. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Konbendit na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, pani Eštenová, Nazvime veci správnymi menami. E, práve Mubarakovi vojaci a e, e rozsievajú hrôz, hrôzu v uliciach Káhery. Čiže e, nemusíme apelovať na, nejakých, na, nejaký, na nejaký široko poňatý tábor zlovoľných osôb, ale treba povedať práv, priamo Mubarakovi odstup a zastav tie Eh, tie hrôzy. Mali by, mali by sme jasne povedať, že eh, treba veci eh, troška schladiť a že Mubarak môže urobiť jedinú vec a to zmiznúť. Potom v Káhire bude pokoj. Po druhé, vy ste už videli, kto tam bol. Boli tam policajti Mubarakovi, teda ľudia, ktorí boli privezení z vidieka dnes do obeda, dnes ráno a títo ľudia spôsobovali tieto nepokoje. A toto pani Eštonová e, treba rozlišovať, nejde o celý ľud. Potom je tu ešte jedna vec, ktorá mi na vašom prejave prišla veľmi zvláštna. Vy ste povedali, že všetko chápete, že viete, čo sa stalo pred tromi týždňami, lenže pred tromi týždňami v tomto Európskom parlamente sme e, rozbehli iniciatívu. My a liberáli sme vás e, žiadali, aby ste zastavili vyjednávanie s Tuniskom práve z dôvodu toho, že tam e, panuje diktatúra. Vy ste vtedy povedali, že to nie je možné a teraz sa zdá, že to predsa len možné je. Takže zrazu je všetko jasné. Ja by som chcel od vás jednu vec, pani Eštonová. Pokiaľ ide o Tunisko, povedzte nám, kam dala Európa peniaze na aké podniky, na aké e, projekty boli tieto e, prostriedky venované a aké projekty boli podporené z európskych e, prostriedkov. Vy nám to môžete povedať a tento parlament má jednoznačne právo to vedieť. A ďalej, pani Eštonová, vy hovoríte, že dnes chcete vydať vyhlásenie na podporu tunískeho ľudu a my chceme jedinú vec a to, aby v prechodnom období tu existovala tu panovala rovnosť e, v otázke demokratického procesu. E, viete, že RC v Tunisku má peniaze. Opozícia bola zakázaná roky a peniaze nemá. A preto je potrebné, aby Únia podporila rovnocennosť na demokratickej e, pôde. No a potom jedna, jedna vec. Dnes pani Eštonová sa ako úplne samozrejme a zjavné javí jedno – pokiaľ sa nám nepodarí podporiť e, egyptský národ v tomto procese oslobodenia, tak e, na, tak na e, tak sa arabský národ a Blízky východ k nám obráti chrbtom. Táto situácia je skutočne neuveriteľná. K manifestáciám dochádza na podporu egyptského národa aj v pásme Gazy a Hamas zakázal rozohnanie tejto demonstrácie. A to je dôkazom, že tento vietor slobody sa obracia aj proti teokraciám na Blízkom východe a na Strednom východe a v arabských krajinách. A je e, našou úlohou, aby sme pomáhali e, týmto, týmto hnutiam. Celé roky sme tvrdili, že v podstate tu, tu je možná len agentúra, e, len alternatíva medzi teokraciou a diktatúrou. Ale je aj tretia možnosť. Je možnosť bojovať proti diktatúram a proti teokraciám a je našou európskou úlohou, aby sme stáli po boku tým, ktorí túto bitku vedú. Pán Veler, vy ste, eh, vy ste hm, zdvihli modrú kartu. Chcete položiť pánovi Kon Benditovi otázku, alebo my chcete položiť, alebo, alebo máte nejaký procedurálny návrh? Takže je to otázka. Pán Kon Bendit, akceptujete túto otázku od pána Vellera? Pán Veller máte 30 sekúnd. Nezabudnite si zapnúť mikrofón. Dobre, takže mám zapnuté. Ja veľmi rešpektujem, čo povedal, povedal pán Ferhofstadt a, páni, a pán Kohn-Bendit. Vy ste v mojej krajine veľmi známi a ospravedlňujem sa, že vaše, vaše meno neviem vysloviť správne. Pani komisárka, ja mám veľmi vážnu výhradu k tomu, čo povedali títo dvaja páni. Táto celá situácia nám pripomína Irán. Teda e, postupujme veľmi opatrne pri mm, prístupe k Severnej Afrike. Táto časť e, sveta nie je Európa. No a otázka je, e, pamätáte sa, čo sa stalo v Iráne? Nevidíte žiadnu podobnosť? Tu? Nemáte pocit, že by sme mali zabezpečiť pokojný, eh, pokojné odovzdanie moci? Mikrofón bol práve vypnutý. Madame, je n'oserais pas vous faire des leçons. Eh, vážená pani kolegyňa, ja vás nechcem poučať eh, z dejín, ale v Iráne zakročil Západ, Amerika, ktorá podporovala šacha, a až do poslednej chvíle v podstate už aj keď tam existovala vláda, tak sme stáli jednoducho na zlej strane a tej zlej strane sme v podstate dodávali, e, alebo teda tej teokracii sme, e, sme dodávali zbranie a to som vám chcel práve vysvetliť, že pokiaľ nebudeme na strane tých, ktorí bojujú za slobodu, tak e, tí, ktorí e, bojujú za slobodu, sa dostanú do slepej uličky a vyhrajú tí druhí. A práve toto je ponaučenie z Iránu. E, celkom jednoznačné to v podstate hovorí aj pán Gorbačov, ktorý ktorý hovorí, že ten, kto príde neskoro, tak bude porazený a ja dúfam, že Európa nepríde neskoro. Ďakujem veľmi pekne teraz e, menom ECR pán Tenok. Uh, e, áno, vrátili sme sa znova k Tehranu, ale aj e, k inej veci. Uh, pán predseda, od 56. roku je Egypt republikou, ale Mubarak je len tretím prezidentom. A v Tunisku súčasný líder, líder je len druhým lídrom tej tzv. demokratickej krajiny. Čiže vždy, keď sa požaduje nejaká zmena, tak je tam, tak sú tam veľké emócie. Jednoducho tu teraz uh, je veľký, dá sa povedať, až hurikán v tejto oblasti a volanie po, bez, po mierovom a pokojnom e, odovzdaní moci je skutočne na mieste a je veľmi ťažké si predstaviť, ako Mubarak dokáže zohrať nejakú inú úlohu, než tým, že by odstúpil. E, existuje tu určite riziko, že islamisti sa chopia iniciatívy. Tunisko možno je, alebo bolo skorumpované a autoritárne, ale bolo prozápadné a sekulárne. A toto riziko e, existuje aj v Egyptsku, kde um, egyptské islamistické bratstvo sa snaží v podstate uchvátiť časť moci. Čiže pre túto krajinu by e, islamistická vláda bola veľmi nebezpečná, rovnako ako pre jeho suseda Izrael. Takže e, európske diplomatické snahy v e, Egypte a v Tunisku by sa mali zameriavať najmä na zabezpečenie stability a pokoja a potláčanie tých, ktorí v súčasnosti šíria strach a nepokoje. Eh, v týchto krajinách jednoducho neexistuje, neexistuje nejaká pevná demokratická tradícia a Európa, USA a naše think tanky momentálne investujú množstvo prostriedkov do moderných politikov a moderných strán. Toto by sme mali robiť minimálne eh, aby títo ľudia jednoducho akceptovali princíp demokracie a na rozdiel od islamského bratstva by boli ochotní vzdať sa moci, keď by ich eh, verejná mienka odvolala. Toto môžeme vidieť ako e, historický pád berlínskeho múru v muslimskom svete. Tu jednoducho v e, krajinách, kde je muslimská menšina, napríklad e, v Bangladeši, Indonézii, v Turecku, toto môže byť príklad, ako sa muslimský svet alebo arabský svet dokáže vysporiadať s, vlád- s vládnutím aj demokratickou formou a to namiesto nejakého islamistického teokratického zriadenia. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bela požiadala modrú kartu otázku. Pán Tenok, pán Bela, pardon, máte 30 sekúnd. Pán Tenok otázku akceptoval. Eh, ja by som len pánovi Tanokovi eh, chcel povedať jednu vec. Eh, rád by som prirovnal jeho stanovisko s tými, ktorí Eh, tu dnes už prehovorili a chcel by som nadviazať eh, na to, čo povedali pán Ferovstar a Kombendy. Toto je ľudová revolta, pretože toto sú ľudia, ktorí trpia chudobou a eh, zlou funkciou štátu a tí predstaviteľia, ktorých sme podporovali v minulosti, preto aby sme zastavili šírenie Eh, muslimskej vlády. Títo ľudia, ktorí sme my podporovali, spôsobili chudobu týchto ľudí, týchto, týchto národov. Čiže hm, súhlasíte s tým, že títo ľudia, ktorí sú podrobení takéto chudobe, majú právo na revoltu? Ja myslím, že som to povedal jasne, odpoveda pán Tenok. Ja som eh, povedal, že nechcem, aby žiadne, žiadnu krajinu viedli nejakí islamistickí radikáli, takže som samozrejme eh, ochotný pripustiť, aby akýkoľvek demokrat sa postavil do volieb a nechal sa zvoliť. A vysoká miera nezamestnanosti a ekonomický úpadok v Egypte a v Tunisku sú isté vážne problémy, ktoré treba riešiť, ale to nie je momentálne ten najväčší problém. Mm, najväčší problém momentálne je zabezpečiť e, pokojný a mierový prechod moci a e, nedopustiť, aby sa štát a poriadok úplne rozpadli. Demokracie je samozrejme našou e, prvou možnosťou. Vy, pán Tenok, hovorí pred, predsedajúci, ste sa Eh, vyjadrili veľmi potešiteľne o liberálnych demokratoch, čo vo vašich vlastných radoch spôsobilo istý nepokoj, takže asi budete musieť vysvetľovať. Každopádne, eh, teraz eh, dostane slovo pani Veržiat. Oui, merci, monsieur le président. Uh, je... Ďakujem, pán predseda. Nechcela som už hovoriť o minulosti, ale uh, sú tu prekvapivé príležitosť na to, aby sme o tom hovorili. Myslím, že v minulom čase už mesiace sme stáli osameli s niektorými zelenými a požadovali sme, aby sa o Tunisku hovorilo. A pán Komedit, áno, máte pravdu. Eh, je to veľký odpor, ktorý tu vznikol. Mali sme veľmi čo povedať k minulosti, ale v našom uznesení sme to povedali, ale myslím, že teraz by sme už mali myslieť na budúcnosť. Treba najprv predísť tomu, aby sme sa zamiešali do vnútorných eh, záležitostí týchto krajín. Ako Európania nemôžeme hovoriť, ako sa majú eh, komponovať vlády v týchto krajinách. Tunisania sa oslobodili sami od diktatúry a Áno, povedali ste, musíme ich podporiť na ceste k demokracii. Tí, ktorí e, sledujú situáciu v Tunisku, vedia, že sa tam mnoho sa e, kulisami manipuluje a v prípade Egypta sa tiež ukazuje situácia ťažkou. Áno, treba predísť násiliu, to je jasné a nechceme, aby to dopadlo tak ako v Tunisku policajné násilie je nepriateľné dnes, zajtra, v Tunisku, v Egypte, všade. Od tuniských úradov musíme požadovať, aby nič nenancovali svojmu ľudu. Diskutovali ste s ministrom zahraničných vecí a dodali ste, hoci to nebolo potrebné, že chcete zvýšiť prístup na trh. A myslím, že toto nie je správna chvíľa. Áno, Pomohli sme zo strany EÚ, ale e, všetci teraz vieme, že počas režimu Benialiu dochádzalo ku korupcii a to e, vlastne bolo všetko na prospech e, rodín Trabasia Ben Aliho a tam prispievala aj Únia, ale tam dochádzalo ku porušovaniu ľudských práv. EÚ v týchto krajinách stratila na dôveryhodnosti a my musíme podporovať demokratov, ktorí odsudzujú diktatúry. V mene FD pán Provera pol minúty. Ďakujem, pán predseda. E, v krajinách Margrebu sa mení starý poriadok. Je tu kríza a to prináša veľa problémov, ktoré sa ťažko riešia. Odhľadnúť od nádeje sú to aj rizika a je možné, že autoritárske režimy sa presadia e, a, a, e, a nastúpi e, islamizmus, ktorý pôsobí destabilizačne. Spomeňme si na Irán. Je veľmi ťažké e, revolúciu zosúľadiť s demokraciou, ale musíme sa poučiť z toho, čo sa udialo v Iráne. A je možné, že sa prehlbí hospodárska kríza v tejto oblasti. Je tu veľká nezamestnanosť mladých ľudí, e, sú tu e, nové hnutia e, alebo pohyby migrantov, ktoré Európa už nemôže prijať. To všetko ukazuje, že stredomorská politika EÚ skrachovala a že to zloženie politiky nepozačovalo na to, aby sa vytvorili demokratické podmienky. To, čo sa udialo, nemožno zvalovať na hospodárskú krízu. Tá je závažná, ale treba to tiež vidieť v nedostatku sociálnej stability. Ehm, ne, tieto národy nemajú odbory, nemajú slobodu tlače, nemajú politické strany, neexistuje tam právny štát. Keď tieto krajiny chceme sprevádzať na ich ceste, tak e, musíme e, ísť ruka v ruke s obchodou a politikou, s obchodom a politikou a musíme podporiť e, stabilitu, ktorá je založená na sociálnom e, konsenze a stabilite demokratických inštitúcií. Jedna minúta. Pán Sinclair. Ďakujem, pán predseda. Pripravím sa na to, aby som išiel s delegáciou do Tunisku. E, ide nám o to, aby sme zlepšili postavenie tuniského ľudu. Je veľmi dôležité, aby sme rešpektovali ich kultúrne hodnoty, ich identitu a pomáhame im budovať novú budúcnosť na základe právneho štátu a demokratických princípov. Ľudia očakávajú zmenu, očakávajú e, pomoc bez podmienok. Som rada, že pán Kombendit e, spomenul to, čo som e, spomenula ja. E, e, ide o to, čo sa udialo s európskymi peniazmi za minulé roky E IS e, reprezentant e, povedal, že sa to minulo na reformy. Ale aké reformy? Keby sa udiali reformy, tak by sa ľudia nebúrili. Môžeme mať korektné odpovede? Potrebujeme to vyšetriť, kam tie peniaze išli a musíme zabezpečiť, že akékoľvek európske peniaze sa v budúcnosti budú míňať správne. V mene ďalších rečníkov pán z dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Arabský svet je našim partnerom e, a vždy sme e, podporovali princípy demokracie, slobodu e, tlače, slobodu zhromažďovania, rešpektovanie ľudských práv, nezávislé súdnictvo a e, dobrú správu. Ale vždy trváme na to, že to by sa malo E, diať znútra, nie zvonka. E, ľudia v Tunise e, tým sa podarilo, aby sa vzburili proti policajnému dozoru a získali demokraciu. Tuniské úrady musia rešpektovať vôľu ľudu a bezodkladne musia prejsť ku procesu demokratizácie a zodpovednosti, pokiaľ ide o korupciu a útlak, pokiaľ ide o Ben Aliho Podobne e- ľud Egypta sa postavil proti slznému plynu a e, násiliu a zápasu demokraciu. Demokracia neznamená voľby, to znamená oveľa viac. Neodvolateľne podporujeme ľudí Egypta a ich terajších vodcov, aby počúvali múdrosť e, ľudu a aby sa nestali prekážkou v nádejach tohto ľudu. Európa, teda Rado a vy, pani vysoká predstaviteľka, je to veľké sklamanie, keď počúvame prezidenta Obamu alebo Hillary Clintonu, keď hovoria jasne a načas. A vy vždy, ako vždy, hráte len druhé úsle. A to je veľký problém. Pani de Kaiser, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Áno, sú momenty, keď sa musím rozhodnúť, kam sa postavíme. A to sa dnes už často povedalo. A teraz je jasné, kde musíme stať. Na strane slobody, na strane ľudu. Teraz, keď hovorím, horí múzeum v Káhire a na uliciach sa rozputal boj a Mubarak musí odstúpiť. Mubarak taký, aký je. Áno, e, ja rešpektujem jeho zásluhy, ale on nemôže zabezpečiť politický prechod. Bolo by to šialené očakávať to od neho. A tak teraz prichádza vlastne k týmto nepokojom medzi táborom El Baradaja a táborom e, Mubaraka. My musíme jasne ukázať, kde stojíme. Ja som za posledných, posledné dní a noci si vždy kladla tú otázku, akú chybu sme urobili. Myslím, že sme spravili veľkú chybu. To, že sme podporovali korup- skorumpované režimy v mene stability, bez toho, aby sme trvali na sociálnej spravodlivosti a aby sme zohľadnili túžbu po slobode v týchto národoch. To je chyba, ktorú musíme napraviť a dnes je na to čas. Ale urobiť sme ešte druhú chybu. Je mi ľúto, milý kolega, ale nepochopili sme politický islám. Nechcem povedať, že sme ho neakceptovali, ale je rozdiel medzi teroristami, fundamentalistami a istými muslimskými bratstvami. Tento rozdiel musíme pochopiť. A musíme viesť dialog. My sme e, e, my sme vlastne akoby pripravili cestu fundamentalistom našimi postojmi. A to, čo sa teraz odhralo v Tunisku a v Egypte, nám musí otvoriť oči, aby sme podporili laické štruktúry, aby sme posilnili e, práva žien. A keď to e, bude problém, pokiaľ je o šariu, tak e, existujú to možnosti, aby sme podporili demokraciu. Musíme podporiť e, myšlienku laicizmu štátu, musíme rešpektovať náboženstva, ale aj práva ľudí. Ďakujem. Poslanec Macmillan Scott, ďakujem pekne. Myslím, že téma, ktorá je dnes veľmi urgentná, je situácia v Egypte v roku 2005 som bol predsedom malej misie pozorovateľskej e, na voľbách na prvé kolo nás e, pozvali na druhé, ale to prvé kolo bolo tak chaotické a tak skorumpované, tak zle e, zorganizované, že na to druhé kolo sme ani nakoniec nešli. A v Egypte už 30 rokov Mubarak, diktátor, e, má neobmedzenú moc a vykonávajú veľmi, veľmi krutým spôsobom. A my všetci dobre vieme, e, ako sa mení situácia na uliciach Egyptu, ale takisto si všímame e, v reakciách e, Mubaraka, že je to človek, ktorý si uvedomuje, že má podporu nielen v Egypte, ale aj v zahraničí. Samozrejme, my vieme, že Európska únia má pravomoc iba v oblasti nejakej morálnej sily, takže keď baronka Aštenová hovorila veľmi jemne na úvod tejto e, diskusie, tak e, e bohužiaľ aj únie platí, že nemá e, k dispozícii nejaké veľké nástroje. Naozaj treba hovoriť jemne, súhlasím s tým, ale treba hovoriť aj jednotne. A teraz myslím si, že problém v Európe je ten, že nehovoríme jednotne, ani keď tiež to ani iní lídry tak nerobia. Už tu bolo povedané, že premiéry Británie, Francúzska a Nemecka, každý vydal svoje vlastné stanovisko, to je nesprávne, treba hovoriť, vystupovať spolu, hovorme e, v prospech e, e, demokracie na celom svete, najmä v tomto regióne spoločne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej pani Brantner. Pani Aštonová, ja chcem uh, zopakovať požiadavku. Ide o zoznam príjmateľov európskej pomoci v týchto krajinách, aby ste to zverejnili. Z, sú tu podozrenia, že aj rodina Benaliho profitovala z týchto peňazí. Ja myslím, že musíme e, prejsť touto prácou a ja e, si myslím, že musíme zmeniť smer mm, predovšetkým potrebujem nového šéfa delegácie pre Tunis. Ja chcem prečítať, e, čo nám v e-maili dnes napísal. Stratégia pre Tunis sa nemusí prepracovať budeme mať viacej možnosti výberu pre našich partnerov, ale musíme e, vidieť, že to bude e, jasné. Je neuveriteľné, že toto nie, takéto niečo napíše vedúci delegácie a ja vás žiadam, aby ste prevzali zodpovednosť za zmenu vedúceho delegácie. A ešte pridám jeden bod. Myslím si, že je na čase, aby sme podporili ženy v tejto zmene. Prečo s vašou podporou nezorganizujete konferenciu eh, o ženách eh, v dobe, v časoch zmien, aby sme počarkli laicizmus a sekulárny proces v týchto krajinách. To by bola primeraná feministická agenda pre vás. Ďakujem. Ďakujem ďalej, poslanec Piotrovský. Ďakujem pekne dámy a páni. Masové demonstrácie v Tunisku a v Egypte, pričom Egypt je strategicky dôležitá krajina, sú témou, ktorej sa všetky politické e, síly e, na svete momentálne venujú. Sú rôzne scenáre, e, mieru milovné prevzatie moci zo strany demokratických stran, ale takisto aj chaos, neporiadok, ozbrojený konflikt. Dokonca sa spomína možnosť použitia jadrových zbraní, takže situácia naozaj volatilná a ľudia Sudánu, ktorí mm, nemajú vo svojej krajine demokraciu, sú rozhodnutí takisto zmeniť režim. Takže Európsky parlament by mal mať e, spoločnú pozíciu, spoločné stanovisko a konať na e, to, aby zabranilo aby sme zabranili e, destabilizácii celého regiónu. Môžeme zabudnúť aj teda pamätajme práve naopak na tú e, na to uznesenie, ktoré sme e, nedávno prijali, pokiaľ ide o preslovenie e, kresťanov, to sa týkalo nakoniec aj Egyptu, takže nezabudujeme ani na to. Ďalej poslanec Majer, ďakujem pekne. Pani Baronka, Európska únia musí prehodnotiť svoju politiku susedstva, pretože je pravda, pani mm, Eštonová, že zasa, že viacej nám ide teraz o dohadovanie dohôd o voľnom obchode, než e, nám ide o ľudské práva a demokraciu v regióne. E, vaše stanovisko, pokiaľ ide e, nie je vlastne dobrým stanoviskom EÚ, pokiaľ ide tieto režimy. A hlavne sa pýtam, aká, aká, aké toto stanovisko bolo zo strany EÚ ešte pred pár týždňami, keď sa tieto zmeny nezačali. Jednoducho v týchto krajinách, aj nakoniec e, v Maroku, alebo v Jemene, alebo v Jordánsku e, je e, veľa ľudí, ktorí už nedokážu dlhšie znášať autokraciu a tú krízu, ktorá samozrejme najviac ubližuje slabým. Toto je tá situácia a práve v rámci tejto situácie by sme mali my zmeniť našu politiku susedstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, poslanec Belder. ďakujem, Ďakujem pekne. Nie je prekvapivé, že pokiaľ ide o to, čo sa odohráva teraz e, v Tunisku, e, tie e, trendy sú častokrát podobné, ako boli v Iráne. My samozrejme podporujeme hlas ulice, pričom tentokrát ide o arabské ľudové povstanie a niečo podobné sa stalo aj v Iráne v roku 79. Samozrejme tam e, nešlo o arabský región, teraz e, už e, ide o arabský región a aj Iránci vnímajú sami seba ako istých inšpirátorov toho, čo sa teraz deje v Tunise alebo v Kajre. Iránsky lídry majú momentálne veľkú, veľký optimizmus, viac ako opozícia v iných v inom regióne Blízkeho e, východu. Takže treba to veľmi pozorne sledovať, je to vážna vec, pretože môže sa stať, že takéto niečo nepovedie k stabilite na Blízkom východe. My nechceme, aby iránsky e, model zavadol aj v Egypte alebo v Tunisku. Ďalej poslanec e, Klajs. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Čo sa teraz deje v krajinách ako Egypt alebo Tunisko je veľmi závažné ľudia povstali e, proti diktátorom, proti despotom a to je dobrá vec. Ale otázka je, čo príde po nich. Pretože poznáme paradox e, demokratizácie v týchto islamských krajinách, kde viac demokracie práve že vedie e, k väčšiemu islamizmu a ten zase vedie k menej k demokracie. My samozrejme potrebujeme, aby sme podporovali demokratický proces, ale E, ide aj o to, aby e, výsledok e, demokracie nakoniec sa dopracoval, alebo teda aby ten výsledok skončil v dobrých rukách, demokratických rukách. Moslimské bratstvo v Egypte, pokiaľ to sa presadí, tak je to veľmi podobné ako v Iráne Eh, takže dávame si pozor na to, akých partnerov si eh, vyberáme. Ešte pred pár týždňami Ben Ali a jeho strana eh, bola súčasťou socialistickej internacionály. Zrazu sa situácia otočila a už ho stade vyhodili. Takže dávajme si pozor, vážení kolegovia, akých partnerov si vyberáme a, a nespájajme sa aj s islamistami. Pán kolega, vy ste sa prihlásili s modrou kartou? Nie? Ďalej, poslanec Petering, nech sa páči. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia. Naša odpoveď na udalosti v arabskom svete musí byť odvodená od nášho chápania človeka. Každý človek, či je moslim, žid, kresťan alebo bez vyznania, má rovnakú dôstojnosť a má rovnaké právo žiť dôstojne. Ak je toto pravda, tak z toho potom vyplýva, právo ľudí v arabskom svete na život v slobode, demokracii a v takom poriadku, ktorý rešpektuje ľudskú dôslednosť. Preto je dnes našou povinnosťou, našou e, úlohou a našou dôležitou úlohou pre budúcnosť, aby sme ľuďom v arabskom svete, ktorí pokojne zastávajú slobodu a demokraciu, aby sme im povedali, my solidárne stojíme na vašej strane. My sme solidárni s pokojnými, mierovými moslimami v arabskom svete. Milé kolegyne, kolegovia, raz sme urobili chybu, že sme vo vzťahu k totalita- totalitárnemu komunizmu zavrali oči, lebo sme povedali, že potrebujeme stabilitu. Túto chybu dnes nemôžeme urobiť, pretože k stabilite patrí sloboda, demokracia a to musíme podporovať. A keď toto tu teraz počúvame. Nevedel som predtým, že sa v Kahire striela, lebo doteraz sa armáda držala v úzadí v Tunisku aj v Egypte. Ak sa bude armáda presadzovať násilím, to môže trvať len chvíľu. V Európe v 53. 56. Maďarsku a 89. Československu, ale potom solidárnosť sloboda sa presadila. Aj dnes im musíme povedať, prestante strieľať, dajte ľuďom slobodu slobodnými voľbami a to musíme radov aj skutkami podporovať aj ako Európsky parlament. Ďakujem, poslanec Svoboda. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predsedačka. Sú ľudia, ktorí hovoria, že z dejín sa nemožno poučiť, ale musíme to, musíme to skúsiť. A keď ste ale spomenuli Irán a kolega Komedy už na to dal niektoré odpovede. Ja chcem ešte raz na to poukázať, ako sa to vtedy odohralo v Iráne. My sme podporovali špinavý režim. Sav, Amara Sadata sme e, e, podporovali a trpeli sme ho. Nie my tu, ale Amerika a Veľká Británia e, sme nepodporili toho, kto chcel pokojnú revolúciu. A dnes sme trošku ďalej, ale dnes sme dosť ďaleko myslím, že musíme jasne povedať a e, musím sa pripojiť ku predrečníkom. Musíme stáť na strane tých ľudí, ktorí spustili túto revolúciu. A to neboli islamisti. Buďme radi, že máme takúto veľkú príležitosť, totiž, že to neprišlo zo strany islamistov, ale e, prišlo zo strany jednoduchých ľudí na ulici, ktorí sú nespokojní so sociálnym sociálnou situáciou a s nedostatkom demokracie. To je to, čo, čo tam panovalo. A pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia, my musíme byť kritickí. E, s týmto sa zrútila časť našej susedskej stratégie. Potrebujeme e, stabilitu, potrebujeme mier na Blízkom východe a počítali sme s tým, že E, mier na Blízkom východe spočíva na pleciach diktátorov a to nie je ale pravda. Takže musíme teraz jasne hovoriť jasnou rečou. Dlhodobý mier na Blízkom východe môže byť len vtedy, ak bude spočívať na demokracii a nie na pleciach diktátorov. A pani vysoká predstaviteľka, nebudem možno taký kritický ako kolegovia, ale musíme nahlas povedať náš názor. Nahlas a zretelne musíme tak nahlas hovoriť, že nebude počuť na, nebude, nebude počuť hlas uh, Hillary Clintonovej, ale hlas Catherine Ashtonovej. My to od vás očakávame. Očakávame od vás jasnú reč. Ďakujem, poslanec Kazak. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Оштен, уважаеми колеги. Protestите в Тунис и Египет, предизвикани от гнева и... kolegovia, protesty v Egypte proti sociálnej nespravodlivosti, proti násiliu, proti korupcii do strany policie, proti porušovaniu ľudských práv ukazujú veľmi jasne, že ľudia si prajú zmenu. A to nám pripomína to, ako sa zrúčil systém v socialistických krajinách východného bloku v roku 1989. Pohyb ľudí e, a požiadavky ľudí v e, Tunisku a v Egypte sú jasné. A my musíme tieto požiadavky podporovať, pretože oni smerujú k pluralizmu, k slobode tlače a k rešpektovaniu ľudských práv. A preto, pani Eštnova, musíme nanovo premyslieť našu zahraničnú politiku na základe našich hodnot. Musíme podporovať cestu k demokracii. Musíme musíme podporovať prianie ľudí v e, Tunisku a v Egypte. Ďakujem, pani poslankyňa Hautala. Pred 60 rokmi e, revolúcia v európskom svete znamenala koniec európskej koloniálnej nadvlády a teraz máme e, pred vlastnými očami druhé kolo tejto revolúcie, druhú revolúciu. Teraz sa musí EU rozhodnúť, či bude stať na správnej alebo nesprávnej strane dejín. Našou úlohou je podporiť nezávislú občianskú spoločnosť v arabskom svete náš e, rozpočet v rámci EÚ musí byť prehodnotený na to, aby sme e, splnili e, požiadavky Tuniska, urgentné požiadavky Tuniska, kde v niekoľkých ročí ľudia trpeli a nedôverujú momentálne svojim vládnym orgánom. Momentálne sa začína teda takýto proces Tunisko, ale chcem povedať, že Európska únia e, tiež potrebuje takýto proces pravdy, získania pravdy, ako v Tunisku teraz začína, Eh, aby sme zistili, eh, že aké potrebné sú eh, naozaj ľudské práva a demokracia aj v arabskom svete. Pán predseda, teraz je čas na ľudské práva. Ďakujem pekne, poslanec Strejček. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Ja si nemyslím, že toto povstanie v Egypte e, e, vedú Eh, ľudia, ktorí chcú eh, mať eh, demokraciu ako my v Európe. To, čo vidíme teraz, tie protesty, tie nepokoje, nejaká revolúcia, ktorá je motivovaná snahou o lepší život, je, je tam určite, ale pre nás je riziko toho, že táto americká situácia by mohla byť zneužitá radikálnymi islamistami. Ak by bola takáto naozaj radikálna politická zmena, ak by k nej došlo, tak Európa takisto aj Amerika by prišli o umierneného arabského spojenca a aj mierová e, zmluva by bola ohrizená, ohrozená a mohol by tam vzniknúť režim, ktorý je negatívne naladený voči aj nám, aj voči Amerike, aj voči Izraelu a naopak pozitívne voči Hamasu. E, pozícia EÚ by mala e, naďalej mala podporovať tých, ktorí chcú slobody, slobodu a podporujú aj slobodné voľby. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej kolega Hadži Georgiu. Väčšina parlamentu podporuje povstanie v Egypte, to je správne, ale sú tu aj niektoré výnimky, práve sme to počuli. Ja si myslím a dúfam, že som súhlasíte, že politika znamená, aby sme v správnom čase konali. A my musíme pripustiť, že sme si dobre nevšimli, čo sa odohralo v Tunisku a čo sa tam dialo za posledných 20 rokov. Milióny dolárov tiekli aj do Egypta, aby podporovali režim. A to sme nevideli. My sme na strane ľudu, ktorý žiada práva, lepšie zdravotníctvo a túto podporu musíme nehať tiec ďalej. A tu musíme myslieť aj na Palestínu. Musíme si tu všimnúť aj Cyprus ako susedskú krajinu Egypta a e, áno, musíme podporovať práva egyptského ľudu. Pán Fontána, jedna minúta. Ďakujem pekne, vážená e, pani Eštonová, milí kolegovia. Celkom určite, ako povedali už aj mnohí, je ehm, správne, aby sme mali v Severnej Afrike demokratickú budúcnosť, podobne ako to je e, v Európe. Ale je tu aj riziko a netreba na to zabudnúť, e, pretože všetci si pamätáme, že na Vianoce tu boli atentáty proti kresťanom a máme tu obavy, e, že sa môže stať, že sa tu vytvorí islamistická diktatúra e, v tejto krajine. Teraz ma počujete? Bol tam problém s anglickým tlmočením podľa všetkého. E, naše obavy sú také, že jednoducho vznikne na severnej, v regióne Severnej Afriky islamistická diktatúra, preto my musíme túto situáciu ustrážiť a zabraniť tomu, aby e, v Severnej Afrike vznikli krajiny, ktoré sú voči nám nepriateľsky naladené, keďže pamätáme si veľmi dobre, že tieto krajiny majú obchodné vzťahy veľmi silné s našimi krajinami a pokiaľ v tomto regióne bude e, chýbať stabilita, môže nám to veľmi poškodiť. A nezabudajme ani na to, že pokiaľ ide aj o imigráciu, aj tam e, tento nedostatok stability môže e, mať negatívne dopady, najmä na krajiny e, v južnej časti Európy. Takže pani Eštonová, prosím vás, e, dávate e, aj na to e, pozor. Ďalej, pán poslanec Marlena. Pani Ešten, nebuďte taká naivná a pán Giefer Hofstad ani vy, prosím, pretože E, moslimské bratstvo chce šáriu a šária nepredstavuje demokraciu. To je úplne jednoznačné. Najväčšia opozičná strana moslimské, moslimské, moslimské bratstvo chce vojnu proti Izraelu a pani Eštonová, vy, ste sa, vy ste sa toho nedotkli ani jediným slovom. E, tu sa volá po lepšej budúcnosti pre Egypt, ale odmietame hovoriť o tom, e, čo islám predstavuje. Jednoducho islám a demokracia nejdu dokopy a ja by som chcel povedať jednu vec. Ja by som nechcel, aby e, nejaká naivná pani Eštonová vyjadrovala čosi voči Egyptu. E, pani Eštonová, ktorú chceme, by mala vidieť tieto nebezpečenstva, mala by upozorniť e, egyptský ľud na to, že šaria je zlo a je to zlo pre všetkých. Uh, uh, uh, bola vznesená biela, modrá karta. Chcete odpovedať na otázku? Áno, pán Nevera, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, ja som sa chcel spýtať jednu vec, váženého pána poslanca. Ako e, môže demokracia prekvitať v e, takých spoločenstvách, kde nie sú inštitúcie, ani, demo, ani demokratická história, demokratické dejiny. Jednoducho, demokracia nevznikne len tak z nejakého, z nejakého plodného pola. My jednoducho hovoríme o tom, že chceme demokratický štát, ale neprispeli sme ničím k vytvoreniu demokratických inštitúcií. Pán Madlene. E, áno, pán predseda, ja môžem len súhlasiť s e, váženým kolegom. Jednoducho tie inštitúcie nevzniknú, nevzniknú len tak, ale ja nevidím nejaký alternatívny Egypt. Jednoducho neviem si, neviem, neviem si vyhovať žiadnu osobu, ktorá by mala prevziať vedenie. E, ja by som to určite nemal urobiť. Egyptania by to mali urobiť. Ale myslím si, že by si nemali vybrať muslimské bratstvo, ale sekulárnych vodcov. No, vážený pán Mauro, dostane teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážená pani Eštanová, ja som nikdy eh, voči vám nebol eh, veľmi jemný, ale musím eh, uznať, že história vám stiažuje vašu funkciu a snaží sa na maximum, takže ja by som chcel povedať niečo, čo by vám možno mohlo pomôcť. Ja by som v prvom rade chcel veľmi jasne povedať to, že Štáty e, by mali garantovať e, ochranu práv svojich občanov. Pokiaľ to nerobia, tak nie sú dobrými štátmi. A ak vlády sa správajú, ako by e, dostali životy svojich občanov do vienka, tak sa stanú režimami na miesto vláda. Také niečo sa stalo v Egypte. A je to tak už mnoho rokov. V Egypte jednoducho panujú režimy a nepanuje nezávislosť a sloboda. A my, sme mali, my, my by sme mali byť na strane tých, ktorí momentálne protestujú na uliciach a námestiach Egypta. Jednoducho Európa by mala jasným hlasom povedať, že eh, máme stratégiu pre oblasť Stredomoria a na to, aby sme takúto stratégiu mohli mať, mali by sme zhodnotiť eh, to, kde barcelonský proces zlyhal a E, to sú v podstate akési politické hry. E, ten barcelonský proces je, je konštrukcia, ktorá nič nedosiahla, to si musíme povedať úprimne a je treba rozbehnúť práce na novej stratégii a mali by sme sa pokúsiť túto stratégiu implementovať tak, ako v prípade východnej Európy. A bolo to aj v záujme východnej Európy a ba- západného Balkánu. Takže takáto stratégia by e, mala byť jednotným hlasom voči tomuto regiónu. Vážený pán Panceri dostane slovo ako ďalší na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani Ešten, ja mm, mám dojem, že ste si zatiaľ neuvedomili rozsah toho, čo sa deje v oblasti Stredomoria a je mi ľúto, že ehm, práve toto nepochopenie situácie asi je jediným možným vysvetlením toho, toho liknového prístupu európskych inštitúcií k e, týmto novým zmenám. Jednoducho končí sa akási politická a historická éra. E, Európa však e, voči svojim južným susedom nadalej uplatňuje neproduktívnu a mm, nekonštruktívnu politiku. Podporujeme vládnuce triedy, ktoré utlačujú vlastné obyvateľstvo, neriešime migračné toky, ktoré predstavujú problém aj pre tieto krajiny. Čiže, drahí kolegovia, ja chcem povedať toľko, že nám sa nepodarí dosiahnuť žiadny úspech, ak e, nepodporíme tieto demonstrácie. Po, e, Európa by sa mala správať politicky dospelejšie a to znamená, že budeme musieť e, prestaviť tie naše politické antény a e, mali by sme sa stať e, skutočne vážnym hráčom a rokovať s ostatnými za zatvorenými dverami a podporovať e, prebiehajúci proces demokratizácie. Na to potrebujeme veľmi jasnú politiku, a to v prvom rade politiku partnerstva a politiku bezpečnosti v oblasti Stredomoria. A ďalej je potrebné, aby celá Európa bola ochotná riešiť e, problémy Stredomoria. A toto by malo zahrňať multipolárnu aktivitu kde by partnermi mali byť USA, ale aj Turecko, ktoré je tejto časti sveta veľmi blízko. My by sme mali jednoducho e, zmeniť e, naše smerovanie a na to budeme musieť vystupovať e, veľmi opatrne a veľmi skromne. Komisia by mala trocha skloniť hlavu a pripraviť nejakú zahraničnú politiku pre Stredomorie treba znova riešiť otázku e, euro mediteránej únie. Európa jednoducho v tejto časti sveta je zastúpená, je to pre nás veľmi dôležitá oblasť a preto by sme si toho mali byť vedomí. Ďakujem veľmi pekne, pani Desarnes na minútu a pol. E, ďakujem veľmi pekne. Ja mám pocit, že v Egypte tá situácia nie je veľmi dobrá. 40 ľudí žije pod hladinou e, chudoby, mladí ľudia sú nezamestnaní a v arabskom svete celkovo ľudia chcú rozvoj a chcú demokraciu. Tie veci sa nevylučujú. V Tunisku a v Egypte títo ľudia jednoducho e, chytili osud do vlastných rúk a snažia sa presadiť zmeny, na ktoré majú jednoznačné právo. A napriek provokáciám, ktoré sme aj dnes videli v Káhire, napriek, napriek problémom, ktoré sa v tomto procese objavujú, tieto hnutia e, sú jednoducho teraz nezastaviteľné a e, ako v podstate sa ukazuje aj v Tunise v minulosti, teda v nedávnej aj v Egypte, jediný hlas, ktorý je počuť, je e, hlas Spojených štátov. Spojené štáty sa postavili za demokraciu a ja hoci verím Európe, Európskej únii, Európska únia sa musí postaviť tiež na stranu demokratov. A ja by som skutočne chcela, aby naša Európa mohla byť na stretnutí kde sa možno rozhoduje o budúcnosti e, tejto časti sveta, ale bohužiaľ sme sa tam ako si nedostavili. Namiesto toho európsky lídry sa rozhodli nekonať, e, respektíve konať veľmi pomaly. Ja dúfam, skutočne dúfam, že a budete schopná vykonať tie opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa toto historické stretnutie mohlo konať. Ďakujem veľmi pekne, pán Epping. E, vážená pani predsedajúca, v podstate všetko, čo som chcel povedať, už bolo povedané, takže sa obmedzím len na jednu otázku, váženej pani vysokej predstaviteľke. Dnes pán Tony Blair, bývalý britský premiér, ktorého možno poznáte, e, veľmi chválil e, egyptského prezidenta Husniho Mubaraka a dnes na CNN e, povedal tento pán, že Mubarak je veľmi odvážny človek. Um, Pán Blair tiež varuje, aby, varuje pred predčasnými voľbami v Egypte. Pán Blair momentálne E, je vyslancom v mierovom procese v Palestíne a zastupuje Európsku úniu. A ja sa vás chcem spýtať, čo si myslíte o týchto vyhláseniach pána Blaira? Ďakujem veľmi pekne, pán Betten, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Veľkým nebezpečenstvom pre Egypt, ale aj ostatné krajiny Severnej Afriky je prirodzene e, to, že zvrhnutie vlád v týchto krajinách e, neprinesie hneď demokraciu západnej Eh, západného štýlu, ale môže viesť k novému, eh, k novému stredoveku a eh, islamistickej vláde, ako sme to videli v Iráne. Napriek tomu myšlienka utláčaných ľudí, ktorí zvrhávajú svojich nedemokratických vládcov, ktorí nie sú, ktorí ich nezastupujú, je príťažlivá a iste všetky vlády v, konec, v konečnom dôsledku dostávajú do rúk mandát od svojich ľudí a ľudí možno utláčať len do istej miery, ale nejakú dobu jednoducho vždy je možnosť, že sa tí ľudia vzbúria. No a tu je aj paralela s Britániou, kde niekoľko vlád po sebe rôznych politických farieb eh, konzistentne eh, sklamalo svojich voličov a, ehm, a to sa určite prejavuje v rámci ehm, v rámci Magna Charty majú Briti právo na eh, odozvu a majú právo sa sa vzbúriť a toto je jednoducho paralela, vďaka ktorej by sme mali podporiť aj Egyptianov na ulice. Ďakujem veľmi pekne, teraz pán Brons na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Určite by sme e, všetci mali tlieskať pádu e, tohto e, utlačujúceho režimu v Egypte, ktorý, ak už nenastal, tak nastane veľmi skoro, ale mali by sme sa zároveň obávať toho, čo ho nahradí. Tunisko, podobne ako Irak a Egypt, bol bolo, e, bolo pod e, útlakom svojej vlády, ale podľa e, štandardov na Blízkom východe aj v Tunise v podstate ten režim bol relatívne sekulárny a liberálny. Čiže je možné, že tento pomerne že táto pomerne liberálna autokracia by mohla byť nahradená represívnou autokraciou. No a nejaký civilizovaný prenos e, alebo odovzdávanie moci v týchto krajinách, e, to je jednoducho myšlienka, ktorá pri, mi prípada troška nepravdepodobne. Ak vidíme všetky tie, e, všetky tie vojny, ktoré sa vedú v týchto krajinách a to ničenie, ktoré tam zavládlo vždy, keď prišlo nejaké bezvláde, tak si myslím, že nemožno vkladať nejaké veľké nádeje do toho, že tento proces prebehne absolútne mierovo. Nie som si istý, či pomôže, aby sme tam poslali našich vojakov. Nie je to našim, určite našim cieľom, aby sme týchto ľudí všetkých priviedli do Európy a tým ich zachránili chránili. Ďakujem veľmi pekne, pán David, na 1 minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Um, v Európe nie je ehm, možné sa postaviť úplne stranou od diania ehm, v týchto krajinách na severe Afriky a na Blízkom východe. My jednoducho musíme uznať význam a legitimnosť týchto demonstrácií, ktoré prebiehajú v týchto krajinách, pretože akýkoľvek národ, ktorý očakáva demokraciu a slobodu, by mal byť obdarení solidaritou z našej strany, tak ako sme to preukázali voči našim priateľom z východnej Európy nedávno. A teraz e, zažívame skutočne historický moment, kedy v týchto krajinách Blízkeho východa a Severnej Afriky e, dochádza k veľkému zlomu a treba uznať, že jednoducho extrémny islamizmus e, treba zvrhnúť. A no, odpoveď, ktorú tento islamizmus ponúka jednoducho e, nie je odpovedou dlhodobou vede len k sociálnej exklúzii a v budúcnosti tento región e, musí nájsť e, správne odpovede tak, aby došlo k rešpektovaniu menšín, aby ten štát jednoducho fungoval pre všetkých a nie len pre určitú menšinovú časť alebo väčšinu časť, časť obyvateľstva. No a zbytok sveta by mal k tomuto, k tejto zmene pomôcť. A tento náš susedný región bez ohľadu na to, akú vieru vyznáva, alebo akú politiku si, e, si zvolí, alebo akého etnika je, by mal s nami žiť v miery bok po boku. Takže, pani predsednička, ja na záver chcem povedať, že Európa a nielen niektorí izolovaní lídry, ako povedala pani vysoká predstaviteľka, Ehm, tu my ťažko ehm, môžeme rozhodovať na svojom vlastnom dvorčeku, keď my nepomáhame ostatným. Čiže mali by sme prehovoriť jedným hlasom, mali by sme byť solidárni a nemali by sme uplatňovať nejaký radikalizmus, ten by sme určite nemali ani podporovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fan Orda na dve minúty. Ehm, pardon, pán David. Vážená pani predsedajúca, vážená pani Ešten, kolegovia. Momentálne e, prebiehajú zrážky medzi pod, e, tými, ktorí podporujú Mubaraka a tými, ktorí sú proti nemu. A tu ide v podstate o vyslanie akéhosi signálu, e, ktorý by sme mali my vyslať tým, ktorí stráňa Mubarakovi, aby zanechali tých násilností, aby nevyvolovali ďalšie nepokoje, pretože je to neproduktívne. Tuto, tuto príležitosť by sme mali využiť, pretože región konečne dostal šancu e, po e, dlhých obdobiach útlaku e, zmeniť systém vládnutia na akúsi demokraciu. A mladí ľudia, ktorí chcú jednoducho slobodu a chcú tú možnosť sa rozvíjať, nám to určite nezabudnú. No a a tu samozrejme na nás napadá paralela z roku 1989 e, a e, vtedy sme pomohli e, susedom z východu. Takže mm, Európska únia nesmie stať bokom. My by sme mali podporiť ten mierový proces podovzdania moci a len jeden človek sa vyjadril týmto smerom. Mali by sme jasne povedať, že tento proces odovzdania moci by mal začať teraz a že Mubarak nemá dostatok legitimity na to, aby viedol tento proces. Uh, mal by byť stanovený harmonogram opatrení, ktoré by mali viesť k, v prvom rade k slobodným a transparentným voľbám, uh, ktoré boli pôvodne naplánované na september a malo by zároveň dôjsť k, k zmene ústavy, zmene volebného zákona, e, zmene príslušných zákonov o médiách, tak aby sa mohli všetci kandidáti e, slobodne občanom predstaviť. Ja si myslím, že všetky demokratické sily e, v Egypte by si mali sadnúť okolo stola a spoločne zodpovedať za, bezpečn- za, za mierový priebeh tohto procesu. Zároveň by sme si mali byť vedomi toho, že tu sú rôzne problémy, pretože hoci E, armáda zohráva veľmi cenenú úlohu e, a má veľký význam z ekonomického hľadiska je veľmi významným hráčom a ak chceme skutočne e, realizovať zmeny v politickej úrovni, musia s tým súvisieť aj zmeny ekonomické. Ďakujem veľmi pekne na jednu minútu a pol pani Nates. vážna pani vysoká predstaviteľka, vážna predsedajúca, kolegovia, ja som, ja som si s veľkým záujmom vypočula oznámenie pani vysokej predstaviteľky a kolegov a mnohí povedali, že sú veľmi zaskočení a prekvapení tým, čo sa deje v Tunisku, alebo čo sa dialo v Tunisku a čo sa teraz deje v Egypte. Ja e, musím povedať, že takéto, takéto vyjadrenia zase prekvapujú mňa, pretože my sme predsa dobre vedeli, že e, tieto režimy nie sú demokratické a že dá sa povedať sú až veľmi autoritárske, ktoré, um, ktoré držali e, tých svojich občanov, tie svoje národy pod pokrievkami a dá sa povedať, ich až utlačali. Takže e, teraz e, sme veľmi prekvapení a rozmýšľame, ako zabezpečiť e, stabilitu v tomto regióne, ale na druhej strane sa ukazuje aj to, že podpora autoritárskych režimov a, a skorumpovaných režimov len kvôli tomu, aby sme zachovali stabilitu a predišli, e, predišli chaosu. Zvyčajne končí práve to nestabilitou, ktorej sme sa snažili vynúť tým chaosom a bez nejakých jasných šancí do budúcnosti. Takže ja dúfam, že e, budeme pristupovať k tejto veci zodpovedne, e, že podporíme proces demokratizácie v týchto krajinách. Ja by som chcela upozorniť najmä na to, že by sme mali podporiť tie rôzne politické strany, tak v Tunise, ako aj v Egypte, ktoré sú momentálne slabé, ktoré e, v uplynulých rokoch v podstate nemali príležitosť e, si vytvoriť príslušné štruktúry. Tieto, tieto politické síly a strany práve potrebujú maximálnu podporu, aby mohli zohrať nejakú úlohu v tom demokratickom boji a aby mohli sa zúčastniť volieb. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Orden na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. V tejto fáze diskusie chcem pripomenúť, že v mnohých prípadoch sme svetiňu našich slobodných spoločností v Európe videli ako zneužitý a, a použitú proti našim hodnotám. E, e, pripomíname si 32. výročie Ajatola Chomeniho, e, ako sa vrátil k vláde v Irane. A vidíme, že E, e, Tunis e, podporuje Hamas. Samozrejme, Hamas je vlastne odbočka muslimského bratstva. Takéto organizácie budujú svoje, svoju moc, svoju bázu a odpovedajú na potreby ľudí, ale zároveň využívajú teror. Musíme posilniť opatrenia, aby sme bojovali proti Eh, extrémizmu v našich eh, vlastných spoločnostiach a aby sme podporili demokratické ambície ľudí v takých miestach ako je Egypt. A musíme dobre kontrolovať finančné systémy. Ďakujem. Pán eh, monsignore, dve a pol minúty. Signor Presidente, condivido quanto hanno detto in precedenza. Pani predsednička, Súhlasím s tým, čo hovoria kolegovia z EPP, ale chcem ešte počiarknúť, že posledné udalosti v stredomorskej oblasti nás prekvapili, pretože donedávna sa to skoro vôbec nedalo očakávať. Zahraničná služba pani Šnoj bola zdá sa tiež prekvapená a to sa ukazuje na tom, že sme nie schopní konať. A kladím si otázku, či musíme vynakladať toľko prostriedkov na organizovanie, na organizovanie takéto služby v takej podobe, ako ju teraz vidíme. Vidíme, že Európa nie je prezentná v Stredomorí. Hovoríme, že všetky ľudí by si mali sami vybrať svoje vlády v slobodných demokratických voľbách a nie pod tlakom extrémistov a vždy znovu sa hovorí, že stabilita súvisí s demokraciou. To znamená, že teraz chceme posilniť demokraciu, pluralitu, chceme právny štát, ľudské práva a bezpečnosť občanov. V poriadku. My ako Európania ako prvý potrebujeme mier v Stredomorí teda Európska únia musí zmeniť svoju politiku, musí sa zasadiť za to, aby tu bola spolupráca, aby tu prebiehal socioekonomický vývoj v celom priestore. Pani Romer López, jedna meta. Dámy a páni. E, to, čo sa stalo teraz e, v regióne, nám e, dalo veľmi dobrú lekciu demokracia Povedala nám to už aj Tunisko a teraz, keď vieme, čo sa deje v Egypte, je mm, veľmi dôležité, aby sme hovorili jedným, eh, jedným jazykom eh, mm, spoločne, aby sme eh, zabranili novej masakre. V prípade Tuniska na to ešte máme čas, zajtra budeme hlasovať o uznesení. Pošleme aj delegáciu do krajiny a naša podpora demokracie v tom čase je veľmi dôležitá, najmä práve v Tunisku, a takisto aj v Egypte a si týchto krajinách, ktoré požadujú viac slobody. Ale môžeme toho ešte spraviť eh, veľmi veľa, pretože ekonomický kolaps, ktorý eh, súvisí s takýmito zmenami, by eh, mal byť čo možno najmenší, pretože je veľmi veľa nepriateľov, ktorí by chceli z Tuniska spraviť inú krajinu, než si to predstavujeme my. Tunesko je teraz modelom a naozaj E, vidíme, e, že e, sa začne skutočne, skutočná nezávislosť Tuniska, skutočný koniec to kolon, tej koloniálnej minulosti. Okrem toho, čo pani Eštrová už povedala, treba využiť aj Európsku centrálnu banku, aby sme teda zafinancovali zmeny, ktoré idú tam, kde by sme chceli, aby sme takýmto spôsobom zainvestovali do našich predstav o budúcnosti tohto regiónu. Ďakujem pekne. Ďalej pán Šake. You, Madam Madam Ďakujem, pani predsednička. Keď my tu teraz hovoríme, tak ľudia v Egypte sú predmetom útokov a násilia a armáda ich nechráni, ale útočí na nich. Situácia v Egypte má rôzne pozadie, ale ide tu o e, žiadosť o e, úctu k demokracii a sociálny ekonomický vývoj. Pani predsednička, možno to znie povedomo, pretože to sú ciele EÚ e v strednom morskom oblasti, stredomorskej oblasti, najmä v Egypte, e, zminuli sa obrovské prostriedky na posilnenie týchto hodnot. A keď e, je to v súlade s našou politikou, prečo je tak ťažké urobiť jasné, silné stanovisko hneď? My to potrebujeme. Keď E, sa dvíha táto vlna na Celom mori, musíme prebrať zodpovednosť. Ja vás žiadam, aby sme konali jednoznačne a podporili ľudí. Ich potr- pod práva, e, ich bezpečnosť je ohrozená. E, ide tu tiež o zaujímavý vzťah medzi e, ľudom, diktátormi a informačnými technológiami. E, ľudia boli predmetom e, cenzúry a európske spoločnosti ako e, Vodafone mali veľmi silnú prezenciu v e, Egypte a podielali sa na tom, že Egypt bol odpojený od zvyšku sveta. Ja vás žiadam, aby sme preverili, akú úlohu zohrali tieto spoločnosti, pri, keď prispievali k porušovaniu ľudských práv. A E, a spôsobili to, že nebudú zdokumentované e, porušenia ľudských práv. E, pán Proreba, jedna minúta. Pani vysoká predstaviteľka, Európska únia urobila niekoľko chýb v minulosti. Bolo to v našich vzťahoch voči Tunisku v roku 2009 sme mlčali a venali mal mať podporu 90%, ale tieto voľby neboli, e, neboli slobodné a tiež keď v Tunisku dochádzalo k reforme trestného právo, e, tak boli pozastavené akékoľvek aktivity mimovládnych organizácií. A teraz táto politika pasivity, pokiaľ ide o našu aktivitu v Severnej Afrike, to je čosi, čo nemôžeme dovoliť. Musíme byť rozhodnutí aby sa znovu vytvorila stabilita v tomto regióne. Len naše aktívne a rozhodné stanoviska môžu pomôcť situácii a navrátiť vládu právneho štátu, úctu voči ľudským právam a e, slobodu prejavu. Pán Preda, jedna pol minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia pred rokom sme hovorili o vzťahoch medzi EÚ a Tuniskom. Vtedy som povedal, že sociálne výdobytky, na ktoré Tunisania boli takí hrdí, by sme mali podporiť. Ale potrebujeme ešte ďalší vývoj. Vidíme, že táto robota je vyjadrom, vyjadrením tužby po slobode. A to isté platí aj v Egypte. A ešte nevieme, kam sa to bude uberať, ktorým smerom a zajtra to možno bude celkom inak. A možno zajtra pribudnú ďalší, ktorí takto jasne vyjadria svoju túžbu po slobode. Ale treba povedať, že niektorí z nás sa obávajú, že tento, tento Vánok slobody nebude bezpodmienečne viesť ku sekulárnemu štátu a k stabilite. A myslím, že si musíme uvedomiť, že to je možné že v následujúcich týždňoch alebo rokoch e, v tomto regióne nebudeme mať také politické režimy, ktoré budú stabilné, ktoré sa orientujú na slobodu. Veľmi ľahko sa môže stať, a na to sa musíme pripraviť, na túto možnosť, že to tak nebude. A preto chcem pani vysokú predstaviteľku ešte raz požiadať, aby ešte raz e, nanovo orientovala stratégiu Európskej únie. Komisia to už načrtla v roku 2005 e, v barcelonskom procese. Ďakujem. Na 4,5 minúty pán Arif. Pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka, doteraz som mal dojem, že ľud e, je krok pred e, politickými špičkami. E, tie e, vývoj situácie to potvrdzuje. Áno, vidíme, vždycky sme to hovorili, že ľudské práva, demokracia nie sú len európske hodnoty, ale že to sú univerzálne hodnoty a vidíme, že to teraz je naozaj tak. A Európa v tejto časti sveta často sa dopustila chybných analytických e, posudkov a preto e, tu ide teraz o solidaritu a e, nevyhnutná je aj spravodlivosť. Takže to, čo sa teraz deje v Egypte a v Tunisku, musíme podporiť to, aby to viedlo k demokratickému vývoju, ktoré je dôležité nielen pre ľud týchto krajín, ale aj pre nás všetkých. To, myslím, podľa mňa pani vysoká predstaviteľka jasne povedala. Ja teraz dúfam, že ľud e, v týchto krajinách získa slobodu, ale musíme e, konať aj my. Pán Lansdorf, pani Ešnova. Ja by som vám chcel povedať, buďte odvážnejšia, choďte e, do Kahiry, hovorte so zástupcami vlády, s opozíciou a vráte sa do Bruselu a vysvetlite kolegom, e, čo ste tam videli. E, vy e, píšte program a nečakajte na to, kým to robia ozveny. Keď e, e, e, hovoríte o Tunisku, tak e, hovorte o tom tak, aby sme to e, rozumeli. Vy ste európska zahraničná ministerka, tak prosím vás, konajte. Na jednej strane. Na druhej strane, ako e, európska e, ministerka zahraničných vecí, nemusíte skočiť na všetko, čo vám ukážu. Ja si myslím, že námestetária v Káhire 2011 je vlastne Aleksandrovským námestím Berlína E, Pripomňme si niektoré revolúcie z roku 1989. Mali sme tú istú dilemu. Chceli sme slobodu, stabilitu, demokraciu a zabudáme na to, že tento e, proces je vlastne prechodom zo, stabi- zo stabilnej e, demo- diktatúry ku demokracii. Nie je vždy stabilný. Diplomácia má svoje miesto, organizovaný postup má svoje miesto. Takže nemôže nás to ale odviesť od toho, aby sme si uvedomili, že máme veľkú radosť, že tu je zbora proti diktatúrom a e, Európa nemôže diktovať poriadok týchto krajín, ale musíme e, si jasne uvedomiť, že s pánom Mubarakom nemôžeme pokračovať e, s tým násilím, ktoré sa teraz začalo odvíjať. To je posledná kvapka na odobratie legitimity tohto vládcu. Pán Karim, dve ty. Dlho sme čakali túto chvíľu a pripravovali to e, e, tí, ktorí nepoznali nič iné ako Mubaraka. A my musíme povedať, že Egypt nemôže byť viac destabilizovaný, ako je. A ľud Egypta si musí vybrať e, vládu takú, ako chce, slobodnými voľbami. To je správne, ale to nestačí. A ja tu počúvam výzvy a varovania že tu je akási islamická e, skupina, ktorá čaká na to, aby všetko zničila. Ale vy, ktorí takto argumente, argumentujete za totalitárne režimy a nepripisujete hodnotu ľuďom, ktorí zaplatili svojou krvou a životmi e, v Tunisku a v Egypte. Oni zaplatili životmi, aby zabezpečili slobodu e, svojim krajanom. Tí, ktorí sú na, na uliciach, hoci ich nie je veľa, sú menšina, ktorá e, zastupuje veľkú mlčiacú väčšinu. Pani vysoká predsedateľka, toto nie je čas na mlčanie. Prosím, e, vyšlite jasný signál. Mubarak musí odstúpiť teraz. Pán Busutil je na pol minúty. Ďakujem, pani predsednička. Áno, mohli sme urobiť oveľa viac, aby sme ukázali európskemu svetu cestu k demokracii, ale je tu pozitívna stránka. Totiž boli to ľudia, národ, ktorý začal konať. A oni chcú zlepšiť svoju situáciu História je plná takýchto situácií, ktoré spôsobili viac škody ako osohu v takýchto situáciách. Musíme zabudnúť na to, že my musíme intervenovať na to, aby sa zlepšila situácia. My si musíme položiť otázku, čo môžeme urobiť eh, myslím, že musíme urobiť dve veci. Najprv musíme pomáhať a podporovať demokraciu v týchto krajinách, najmä demokratické inštitúcie, aby sa posilnili a aby sa rozvíjali takým spôsobom, aby noví diktátori sa ich nemohli zmocniť Musíme si spoločiť, kde sme sa pomýlili, kde e, naša stredomorská politika bola len prázdnymi slovami a neboli za ňou skutky. Stredomorská únia budete e, len reagovať bez toho, aby ste e, agovali, konali? poslanec Kročeta. Naozaj treba e, pozitívne podporovať e, ľudí e, v Tunisku aj prechodnú vládu v krajine. Tento región v posledných rokoch na tom veľmi zle. Vidíte, že mladí ľudia v Magrebe, v Egypte sa teraz búria a vyplýva to z toho, že bohatstvo je v krajine alebo v krajinách zle rozdeľované, že im chýba demokracia, že im chýbajú ľudské práva, chcú viac práce, viac účastí na verejných veciach. A títo ľudia sa teraz pozerajú na Európu, starú Európu a vidia, že my nie sme schopní e, podporiť alebo pochopiť vôbec e, tieto zmeny v regióne, e, podporiť ľudí, ktorí chcú mať mier a demokraciu. Mali by sme ich viac podporiť, aj slobodu, aj demokraciu, o ktorú im ide, a mali by sme spraviť všetko preto, aby e, v tomto regióne zavládol e, mier. Môžeme sa nám tým, e, môže sa nám tým podariť aj znížiť migračné toky, pokiaľ vylepšíme situáciu napríklad v krajinách ako napríklad Líbia. Chce to po nás aj história. Ďalej, pán poslanec Ziobro, nech sa páči. Pani mm, Ďakujem pekne. Nie je možné porovnávať e, tom situáciu Tunisku s Egyptom. E, tie príčiny sú podobné, ale implikácie pre medzinárodnú situáciu sú veľmi odlišné. E, v Tunisku tá zmena môže byť dobrou príležitosťou do budúcna, ale pokiaľ ide o Egypt, tam treba byť opatrnejší. Mubarak poskytoval istú záruku stabilitu zvrhnutý. E, pokiaľ bude zvrhnutý a nemáme v krajine demokratickú opozíciu, ktorá nemala šancu sa nejakým spôsobom za ten čas vyvinúť, môže sa stať, že e, Egypt sa ľahko dostane do rúk práve e, moslimského muslimského bratstva. Čiže treba pamätať aj na medzinárodné implikácie takýchto skutkov prípadná e, spolupráca s Hamasom, perzekúcia kresťanov, e, negatívny vzťah voči Izraelu alebo otvorené nepriateľstvo voči Izraelu. Je to naozaj lepšie ako stabilita za Mubaraka. Samozrejme aj Mubarakov režim má svoje nedostatky, to je jasná vec, ale treba sa snažiť dosiahnuť optimálne riešenie. Ďakujem poslanec Milan Mon. Ďakujem veľmi pekne. V Tunisku a v Egypte sa, da, sa, delia veľmi dôlež- sa dajú, pardon, sa dejú veľmi dôležité veci E, Región e, e, Stredozemného mora je pre nás veľmi dôležitý, sú to sudecké krajiny, máme s týmito krajinami mnohé prepojenia, veľmi intenzívne. V posledných 10 rokoch Európska únia dokázala presvedčiť svoje orgány, alebo tieto orgány, pardon, týchto krajín, aby primeraným spôsobom reformovali politiku v krajinách. Ja som vždy hovoril, že tieto e, krajiny e, potrebujú reformy, že by sme nemali e, poskytovať to alibi stability. Takže teraz už sa o tých reformách hovorí a hovorí sa nie na politickej úrovni, ale na ulici. V pondelok na rade sa o týchto veciach hovorilo, bola prijat, bolo prijaté isté stanovisko a je mi E, e, celkom zjavné, že v Tunisku ten vývoj je, je dobrým smerom, ale v posledných týždňoch, e, úprimne povedané, Európska únia do týchto procesov vôbec nejako nezasahovala. Vypočuli sme si, čo povedal prezident Obama, čo povedala ministerka Clintonová. My sme e, hovorili o kontaktoch e, E, e, tuniskej armády s americkou armádou, ale my sme na ten čas nespravili dokopy e, nič, dokonca ani predseda rady ministrov. Ja som rád, pani Aštonová, že idete o dva týždeň do Tuniska, to je v poriadku, ale chcem, aby sa zlepšila naša schopnosť aj reakcia, ale aj vlastne nejakej predbežnej vízie toho, čo sa stane. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Dančela. Ďakujem pekne. Európska únia e, podporuje snahu e, tuniskej, e, tuniského ľudu E, prepracovať sa k demokracii. Tie prvé kroky sú pozitívne a my chceme povzbudiť nové orgány, aby naozaj e, vykonávali tie e, prísľuby, ktoré, pokiaľ ide o mm, demokraciu, ľudské práva, základné ľudské práva, aby naozaj naplnili. Myslím, že všetky tieto reformy predstavujú ist najlepší, alebo jeden z najlepších spôsobov naše investície do budúcnosti Tuniska a stabilizácie tejto novej demokracie. Musíme mať s Tuniskom v rámci Euromedu dobrú spoluprácu a mobilizovať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme pomohli tomuto procesu e, prechodu k demokratickým inštitúciám, tak aby vznikli takéto kvalitné demokratické inštitúcie, aby vznikla kvalitná občianská spoločnosť a tlačiť na tie potrebné reformy, ktoré by sa mali v krajine e, zrealizovať. Chceme, aby e, Tunisko bolo stabilné, aby bolo prosperujúce, aby bolo demokratické, aby sme my mohli s nimi na sklade spoločných hodnot spolupracovať. Ďalej poslanec Galer. Pani predsednička, pani Štenová, kolegyne, kolegovia to, čo máme robiť, už e, veľakrát zaznelo a panuje tu konsenzus. Naše uznesenie musí byť jasné, pokiaľ je o Tunisko, v prípade Egyptu ešte musíme dať niekoľko pozmeňovacích návrhov. Je dôležité, aby sme boli kritickí. My sme príliš dlho trvali na status quo. Keby sme brali vážne našu politiku, keby sme trvali na ľudských právoch, tak by sme Eh, jasne museli hovoriť o nedostatkoch v Tunisku a v Egypte. My sme vedeli, že opatrenia voči fundamentalistom a eh, islamistom eh, musia sa používať na aktuálnu politiku, ale ešte nie neskoro. Ale nemôžeme sa zamiešavať do vnútorných záležitostí ani do podielať sa na e, destabiliza- destabilizáciu. E, my sme doteraz získali len čas, ale nie stabilitu. E, každý pozná situáciu v ten, tomto regióne. Napríklad aj Saudská Arábia je kandidátom na takéto nepokoje. 27, ale nemajú odlišné záujme. Ak máme rovnaké názory, tak nečakajte, kým posledný e, e, posledný minister zahraničných vecí sa nevyjadri. To, čo povedal senátor John Kerry a Obama, to mohlo e, byť počuť aj z našej strany. Konajte v záujme únie, aby únia mohla formulovať politi- svoju politiku a aby nám neformovali iní. Možno keď budete na budúci týždeň cestovať do Tuniska, tak nám môžete podať správu v Štrasburgu, Pán Havit, je na Ďakujem pekne. Pani predsednička. Ja tiež chcem, aby sa nič zlého nestalo mieru milovným protestujúcim v Egypte, najmä keďže dnes došlo tam nejakým násilným incidentom, e, bohužiaľ. A je mi ľúto, že Európska únia e, doteraz e, nehovorila o tom, že boli zatknutí šiesti novinári z Al Jazeera v krajine, že e, nejakým spôsobom aj e, mobilní operátori, napríklad aj Vodafone z mojej krajiny, sa istým spôsobom nemoc pozitívnym zachovali v Egypte v poslednom e, týždňa A bol by som si želal, keby e, európsky lídry aj v minulosti hovorili to, čo hovoria dnes, aj pre pár týždňami, aby to povedali. Prezident Sarkozy v decembri 2007 povedal, že chce povedať Mubarakovi, ako veľmi uh, si cení jeho skúsenosti, jeho, jeho múdrosť, e, že Mubarak je veľký, veľmi dobrý priateľ. A teraz už Sarkozy hovorí, že chce prechod k demokracii. Aj napríklad William Hague Eh, odmietol v minulosti povedať, eh, kedy by mali byť zorganizované eh, voľby v krajine. Teraz hovorí, že prechod demokracii, takže je to zaujímavé. Ja súhlasím s pani Eštonovou, že Európa je dobrá, pokiaľ ide napríklad o spravodlivosť v rámci prechodu demokracii a v ďalších oblastiach. E, samozrejme, v minulosti sme sa e, nezachovali v tomto regióne úplne na jednotku, ale mali by sme túto novú situáciu brať ako istú príležitosť vylepšiť sa v našom prístupe a teraz, odteraz začneme podporovať naozaj ľudské práva. Sú to hodnoty, ktoré my nejakým spôsobom nechceme natlačiť, prinútiť, nanútiť na e, ľudí v regióne. Sami títo ľudia po nich túžia. Ďakujem. Ďalej poslanec Sonik. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Každá revolúcia má isté riziko, že e, ochota alebo vôľa po demokracii e, bude ukradnutá zo strany nepriateľov e, práva a spravodlivosti, ktorí v skutočnosti sú protidemokratickí. A nemáme žiadnu záruku toho, že revolúcie napríklad v Tunisku alebo v Egypte alebo v iných krajinách sa nestanú v skutočnosti príčinou E, toho, aby prevzali moc v krajine islamskí extrémisti, tak ako sa tomu stalo v minulosti práve v Iráne. Čiže naozaj je to veľká skúška pre európske inštitúcie. Konečne môžeme my zohrávať e, tú lohu, pre, ktoré, e, pre ktorú sme boli vytvorení. Môžeme naozaj podporovať tie politické sily, ktoré konajú v prospech plurality, v prospech demokracie. Musíme takisto prednotiť svoju politiku susedstva, ktorá v súčasnosti podporuje skôr skorumpované vlády peniaze, ktoré by mali ísť na podporu ľudí, by naozaj mali byť e, určené skôr, na, e, skôr mimovladným organizáciám do kultúrnej sféry, univerzitám a tak ďalej. takisto by sme mali podporovať aj projekty pre mladých a pre ženy pani Baronka. V súčasnosti naša politika e, v tomto e, regióne e, nie je úspešná, ani v minulosti nebola úspešná. Mali by sme podporovať Egypt bez Mubaraka, tak, aby bola vytvorená no, demokratická, ale sekulárna rep, republika Egypt, ktorá bude rešpektovať svoje menšiny. Mubarak má odísť, pretože svoj čas využil zle. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Vlasto. Prepačte, ja e, som sa prihlásila s modrou kartou, ale nikto si ma nevšimol. E, takže nech sa páči, pani Sinclair, nech sa páči vaša otázka. E, pán Howitt, otázka je na vás. Vy ste e, spovedali, čo e, povedal napríklad Sarkozy, William Hague alebo Bird, neviem, či Eh, ste tu boli, keď sa predtým eh, spomínal aj Tony Blair, on tiež eh, podporoval svojho času Mubaraka, tak čo poviete na to? Blaira podporujete alebo, alebo tiež nie? Môžem potvrdiť to, čo som povedal už aj predtým, teda, že v minulosti sme sa nevždy zachovali na jednotku, že mali by sme sa nad tým zamyslieť a mali by sme sa z toho poučiť ale neznamená to, že my ako Európska únia by teraz sme sa zrazu nemali angažovať e, v, e, v arabskom svete. Máme e, konať v prospech demokracie, v prospech demokracie. Dúfam, že vy, pani kolegyňa, máte tento názor rovnaký ako ja. Ďakujem pekne. Ďalej teraz pani poslankyňa Vlasto. Ďakujem pekne, už to bolo povedané e, toho, e, povedané toho dosť veľa. A ja súhlasím s, tým, s tými, ktorí povedali, že podporujú egyptských a tuniských e, ľudí, teda tieto ľudí týchto dvoch krajín. Naozaj ide ľudí, ktorí obs, obhajujú slobodu a ktorí aj položili častokrát životy v posledných týždňoch za, alebo v tomto boji a je mi ľúto, že e, Európska únia sa e, doteraz e, nevyjadrila v prospech ľudov týchto dvoch krajín. Mali by sme to zmeniť, mali by sme im pomôcť v tomto prechode k demokracii. Mali by sme sa snažiť pomôcť tuniským napríklad lídrom zorganizovať dobré, spravodlivé voľby v budúcnosti, podporovať e, sociálny mier a takú, také hospodárstvo, ktoré umožní mladým ľuďom nájsť si mm, aj zamestnanie. Myslím si, že aj tá stredozemná stredomorská únia je v tejto oblasti veľkou výzvou, pretože započal sa istý proces e, s krajinami aj Magrebu, aj Blízkeho východu. Potrebujeme dobrú, silnú stratégiu pre tejto krajiny, ale dajme si pritom veľký pozor. Musíme nájsť rovnováhu medzi tým, aby sme nezasahovali do ich vnútorných e, záležitostí, ale zároveň by sme mali podporovať e, prirodzené ašpirácie týchto ľudí. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Svensson. Častokrát hovoríme o rešpekte pre demokraciu a o rešpektovaní základných práv, ale pravda je taká, že e, vidíme teraz, že častokrát dávame e, prioritu niečomu inému a to je práve politická e, stabilita. A dobré obchody samozrejme, že? Teraz ale vidíme, aj v arabskom svete, že e, ľudia sú, e, sú proste pod útlakom a hovoríme o rizikách e, prechodu, o rizikách tranzície. Samozrejme, že sú s tým prepojené isté rizika. Teraz sa tu hovorí o muslimskom bratstve, ale veľmi dobre vieme, že z hľadiska dlhodobého sloboda a rešpektovanie ľudských práv a slobôd, to je niečo, čo patrí všetkým ľuďom. Každý človek by mal mať konečnú na toto právo. A musíme zabezpečiť to, že v Európskej únii nebudeme iba sa e, prizerať e, z chodníka na to, čo sa e, deje. Musíme zapojiť sa do všetkých týchto aktivít. Musíme, musíme pomôcť týmto ľuďom vybudovať demokraciu v ich krajinách. Je to naozaj pozoruhodné, že mladí ľudia spustili tieto revolúcie, započali tieto revolúcie. Je to naozaj vynimočné. Je to nakoniec vďaka všetkým tým komunikačným prostriedkom, ktoré majú oni k dispozícii. Ale Nemali by sme hovoriť e, až tak veľmi o náboženstve, o ideológiách a neviem čo. V konečnom osledku ľuďom ide o slobodu a o rešpektovanie ľudských práv. To je ich hlavný cieľ. A toto je aj odkaz, ktorý by sme mali e, povedať tu v Európskom parlamentu. Ďakujem pekne. Ďalej poslankyňa Zaborská. Pani predsedníčka Lady Ashton, vďaka monitoringu už viac ako dva roky pozorujeme postupnú degradáciu demokracie, slobody prejavu, zhromažďovania a vierovyznania v krajinách, ktoré sú predmetom našej diskusie výsledky volieb v týchto krajinách sú jasným dôkazom. totalitné režimy nevzniknú z jedného dňa na druhý. napriek nepopierateľným signálom sa európska únia jasne nepostavila na stranu dodržiavania ľudských práv. bohužiaľ aj teraz sme jedným z posledných kto zaujíma spoločnú pozíciu. pýtam sa prečo sme počas francúzskeho predsedníctva vytvorili stredomorskú úniu? nemali sme diplomatické prostriedky negociovať stabilitu v tejto časti sveta? počas desaťročí štáty európskej únie podporovali tieto vlády a to hlavne ekonomickými prostriedkami. dnes tí istí začínajú rozmýšľať ako zmraziť kontá ako podporovať odporcov vlád. nie je to istá forma pokrytectva? situácia v stredomorí nám dáva lekciu z nerešpektovania ľudských práv ako napríklad sloboda vierovyznania nie je rešpektovaná ak sa a môže sa stať zbraňou radikálov a teroristov a vtedy je to začiatok totalitného režimu. hovorím to preto že je ešte veľa krajín ktoré majú obdobný vývin. ďakujem pekne. ďakujem. veľmi pekne pán strasser na minútu a pol. ďakujem pani predsedníčka pani vysoká predstaviteľka táto diskusia na tomto mieste má jedného spoločného menovateľa. A to je požiadavka voči vám, pani vysoká predstaviteľka, pozdvinte svoj hlas. Vykročte, buďte odvážnejšia a hovorte hlasnejšie. Postavte sa na stranu tých, ktorí v modernej občanskej spoločnosti zápasia o demokraciu a slobodu tlače. Tunisku, v Egypte sú ľudia pred ťažkými zmenami, podporujú našu podporu a nepotrebujú to, čo hovorí váš prvý zástupca v tejto, prvej, v tejto krajine, že potrebujeme zmenu stratégie. Naopak, stredomorská stratégia, možno stratégia voči Blízkému východu e, a samozrejme toto všetko musí smerovať e, k vytvoreniu volieb a príprave volieb. Nie je možné, aby uniklo prvému zástupcovi Európskej únie, že v e, Tunisku e, už prechodná vláda pristúpila k dohodám, že pracuje na prepustení politických väzňov, že chce pripraviť demokratické voľby. Tento proces musíme podporovať a parlament si praje, aby ste tu hovorili hlasnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Skúria na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani baronka Eštonová, budeme sa musieť poučiť z tejto krízy a musíme pochopiť, kde vlastne Európska únia sa postaví a akú úlohu bude hrať, pretože zahraničná politika je veľmi dôležitá. Zahraničná politika vyžaduje jasné ciele a e, mm, jasné smerovanie, aby sme mohli uzatvárať jednoznačné aliancie. Čiže iste môžeme kritizovať každého, môžeme kritizovať všetkých, tvariť sa ako tí najlepší, ale e, to nie je správna cesta. Len pred pár rokmi sme e, konali ako by sme mali pocit, že v Tunisku vôbec neestovalo žiadne, neestovala žiadna diktatúra, že tam v podstate bol demokratický režim a Ehm, teraz budeme musieť jasnejšie hovoriť, že je potrebné zvyšovať slobodu, ehm, slobodu týchto ľudí a musíme si spomenúť na e, to, ako bol podporovaný šach počas teda v Iráne pred revolúciou v roku 1979. Jednoducho by sme mali byť schopní v Egypte troška viac pritlačiť a bojovať proti extrémizmu a za mierové riešenie prípadných konfliktov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz otváram spontánnu diskusiu každý aj. Ako si iste viete predstaviť, k tejto zaujímavej téme mi prišlo veľké množstvo žiadostí o slovo, ja ich nedokážem všetky uspokojiť, takže vás musím poprosiť, aby ste sa veľmi e, dôkladne pridržali toho vyčleneného času jednej minúty. Pokúsime sa mm, vyhovieť e, väčšine alebo čo najväčšiemu počtu žiadostí, ale musíme prihľadnúť na to, aby pani Eštonová mohla odpovedať. Takže pán Milo Lasič ako prvý rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, sme svedkami silného napätia a konfliktov medzi vládou a občianskou spoločnosťou v Tunisku a v Egypte, ktoré museli zákonite vzniknúť vzhľadom na vážne dlhodobé a štátnymi orgánmi ignorované problémy v ekonomickej a sociálnej sfére

No, v podstate samotný fakt, že hovoríme o Tunise a mm, to vo chvíli, keď to v Egypte skutočne vrie, um, je veľmi jasným naznačením toho, ako ďaleko sme od reality a ako veľmi zaostávame. E, naše verejné vzťahy sú, sú príliš mierne. E, my apelujeme na to, aby e, sa udržal nejaký poriadok, ale tu vrie revolúcia. Čiže hoci e, je určité očakávanie, že po revolúcii vznikne normálna spoločnosť, na základe tých, tých hodnot, ktoré boli preukázané v tejto časti sveta, je táto pravdepodobnosť pomerne mierna. Čiže ako teraz reagovať? V prvom rade si musíme uvedomiť, že toto je výzva a tu je potrebné E, tu je potrebné formulovať nejakú spoločnú odpoveď a nejaké spoločné slovo. Pani Eštenová, vaše slovo e, bude musieť byť tým najsilnejším hlasom Európskej únie a musí ho Európska rada podporiť e, úplne jednomyselne. Po druhé, mali by sme sa už teraz začať obávať o konečný výsledok týchto revolučných hnutí a o to, aké režimy z nich vyplynú. No a na záver by sme mali rešpektovať právo týchto ľudí rozhodnúť sa za seba. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, prosím. Poštovaní, na koncu tej revolúcie Vážené dámy a páni kolegovia, na e, konci tejto revolúcie v Káhire v podstate rozhodnú o e, politických lídroch a o politickom systéme samotní občania Egyptu. Možno sa e, niektorí neskôr spamätajú, alebo teda uvedomia si, že do istej miery Mubarak mohol zohrávať aj pozitívnu úlohu, pretože, pretože zabezpečovali istú stabilitu na Blízkom východe, ale to ma teraz nezaujíma. Udalosti v Egypte a v Tunisku um, ukazujú, akú úlohu vlastne Európska únia zohrávala. My sme mohli investovať viac do našej politiky susedstva a mohli sme prispieť k tomu, aby, Bielo, aby, mm, aby konflikt bol riešený, ale nedarilo sa na to takmer nikde. V Bielorusku to vrie, Náhorný Karabach je v podstate vo vojnovom, vzťahu, eh, vojnovom stave. Čiže Kaukazské republiky sú v podstate v rovnakej situácii a budú iste tiež chcieť bojovať za svoju demokratizáciu my sme to mali podporiť. Takže pani Eštonová, máte pred sebou veľa práce, budete musieť byť veľmi ambiciozná, my vás v tom podporujeme. Ďakujem veľmi pekne, pani Belarátu. Pani Belarátu. Merci, madame la présidente. Madame Ashton, après avoir été dans... Pani Eštonová, po tom, čo Európa podporoval diktatúry v tejto oblasti e, a mala alibi, že predchádza islamizácii. Teraz je našou povinnosťou, aby sme využili túto historickú príležitosť, ktorá sa tu ponúka. Preto teraz, preto teraz e, musíme zo strany Európy jasne postaviť požiadavky proti týmto autoritárnym režimom. Mubarak musí teraz odstúpiť a musíme podporovať ľud e, v e, ich požiadavkách. Nemôžeme presadzovať naše vlastné požiadavky, musíme podporovať e, požiadavky ľudu. Sekularizácia a demokratizácia v týchto krajinách už prebieha. A naše finančné toky sa musia reštrukturalizovať, aby sa zmenila eh, podpora demokracia. Pani Matias, prosím. Eh, vážená pani predsedajúca, ja sa domnievam, že tieto dva štáty, rovnako ako ostatné štáty v regióne, eh, potrebujú e, podporu zo strany Európskej únie. My by sme sa mali stavať troška menej na stranu diktátorov a troška viac na stranu bežných ľudí a demokracie. Situácia v Egypte e, nám spôsobuje vrázky na čele. Polícia zdá sa nie neutrálna a mali by sme preto vyjadriť jednoznačnú solidaritu, solidaritu s miliónmi e, žien a mužov v Káhire, ale aj v zbytku krajiny, ktorí, ktorí už majú dosť toho útlaku a tých, eh, tých zlých ekonomických podmienok a mali by sme eh, sa snažiť, aby eh, sme primeli Mubaraka k skutočnej vôli otvoriť tú spoločnosť a mm, tie, týmto ľuďom by sme jednoducho mali poskytnúť maximálnu podporu. Nechceme umožniť, umožniť aby sa tu znova vytvorila nejaká totalitná e, útlaková spoločnosť. My v Portugalsku, keby e, sme e, požívali len takú podporu, ako teraz tieto dve krajiny, tak by sme neboli tam, kde sme teraz. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážená pani vysoká predstaviteľka Európskej únie. Európska zahraničná služba disponuje veľkým počtom zamestnancov, odborníkov či analytikov

Pani predsednička, pani Ešnová, optimisti sa nazdávajú, že revolučné udalosti v Tunisku a v Egypte sú začiatkom akejsi jary v arabskom svete, tak ako sme to prežili v, eh, vo východnej Európe v 89. Je to tak, že my ako Európania vždy máme stať na strane eh, slobody a demokracie, keby to tak bolo. Ale nesmieme zabudnúť, že aj my ako Európania a Západ sme e, spolupracovali s tými najhoršími diktátármi e, v tejto časti sveta. Nerobme si ilúzie. Facebook, Twitter, internet sú modernými prostriedkami revolúcie, ale nemôžu nahradiť e, štátoprávne štruktúry a nemôžu zabrániť, aby tu došlo k totalite. My musíme zaviesť stanovisko a pomôcť pri budovaní demokratickej štruktúry a zabezpečiť právny štát a e, slobodnú ekonomiku, ktoré sú potrebné, aby sa demokracia presadila v, takomto, v takýchto krajinách. Ďakujem. Teraz e, to bolo, to bude posledné e, vystúpenie v rámci KCI e, a teraz má slovo pani predsednička. Pani predsednička, ďakujem. Dovolte, aby som jasne povedala, ja neakceptujem to, že Európa koná pomaly alebo neskoro. My sme konali aj v Egypte, aj v Tunisku. Začali sme 10. januára. Ja som vydala stanoviska minulý týždeň a boli sme prvákov všetci ostatní. Toto nie sú ale závody a ja neakceptujem túto kritiku. Nekonali sme pomaly. Boli sme každú hodinu v kontakte s ľuďmi v eh, Tunesku, v Egypte, s delegáciami a vzdávam im hod za to, čo urobili za posledné týždne. Ale boli sme v kontakte s vládami a so službami. A iste viete, že eh, sa venujeme aj istým témam, iným témam v, v tom istom čase. Takže neakceptujem, eh, že sme neurobili dosť. Ale samozrejme akceptujem, že môžeme urobiť viac. A Isté, e, máme všetky nástroje Lisabonsko, v Lisabonskej zmluve. Dali ste mi všetky zdroje, ktoré som potrebovala? Asi nie. A e, v kontexte, v ktorom sa buduje e, zahraničná služba a úlohy, ktoré ja mám, ja nemôžem vystupovať sama za seba. Ja hovorím za Európsku úniu, takže ja počúvam vás, ja počúvam členské štáty a ja počúvam komisiu. To je úloha, ktorú ste naznačili v Lisabonskej zmluve. A to je to, čo môžem robiť. Pretože keď hovorím e, s premiérom Tuniska e, a e, sú, boli teraz v mojom úrade, ja som ho pozvala, bol ako prvý zástupcovní sú v Európe, ale nie dnes, aj, ale aj v budúcnosti budeme hovoriť a keď ja hovorím, hovorím v mene Európy. A on vie, že to, čo ja hovorím, za tým stojí 27 krajín. A dúfam, že tam bude aj podpora Európskej únie, Európskej, Európskeho parlamentu a komisie. To znamená veľa. Teda keď my hovoríme, tak to je jeden hlas. Teda mm, je to e, ten istý signál, či už to hovorí nemecká kancelárka, alebo premiér Veľkej Británie, alebo prezident nejakej inej krajiny v EÚ. E, každý v Európe bude hovoriť to isté. A preto sa za ministri zahraničných vecí stretnú v pondelok a závery, ktoré e, príjmú e, vo všetkým tým témam, ktorými tu zápasíme v našom susedstve a ďalej, to je to významné, čo potrebujú títo ľudia v teréne a nebudem nič iné. Áno, súhlasím s vami, že musíme byť aktívnejší v teréne a súhlasím, že musíme prehodnotiť e, susedskú politiku. Ja som to hovoril už dávno. Musíme zabezpečiť, že to, aby sme mali diverzifikovanejší prístup, aby sme rozpracovali to, čo chceme dosiahnuť medzi ľuďmi týchto krajín. Áno, Samozrejme, musíme sa sústrediť na ľudské práva, demokraciu, áno, musíme eh, mať spoločné princípy zahraničnej politiky, áno, súhlasím, ja sa pokúšam to robiť. A keď sa pozrite na prácu, ktorú sme urobili za posledné 2-3 mesiace, tak uvidíte, že zdôrazňujeme to, že musíme byť aktívnejší v našej sudskej politike a potrebujeme, aby sme boli lepší, rozumnejší, aby to malo väčší vzťah e, k potrebám ľudí. Ja nemôžem e, prebrať zodpovednosť za to, čo sa udialo pred týmto časom. Ale ja samozrejme som zodpovedný za to, aby sme transformovali to, čo sme zdedili. A vy môže byť, môžete byť súčasťou tohto procesu. A to, čo my teraz urobíme, musíme, za to musíme prebrať zodpovednosť. Ale nepodceňujem, aké dôležité je to a ako sa rýchle vyvíja situácia súhlasím s tými, ktorí zdôraznili, že demokracia e, je proces. Demokracia sa buduje. Musíte e, pracovať s ľuďmi, organizáciami, aby sme pochopili, e, čo sú to demokratické práva a čo títo ľudia môžu robiť pre transformáciu spoločnosti. V záveroch rady sme to zámerne povedali. Veríme v transformáciu nielen dnes, ale dlhodobo. A to je to, čo ponúka Európa. E, Európa ponúka e, národom, aby boli našimi partnermi. A my chceme spôsobiť transformáciu, ktorá bude trvalá na niekoľko generácií. O to nám ide. Nechceme e, mať len nejaké krátkodobé reakcie. My chceme ľuďom dať to, čo bude trvať na celý život týchto ľudí. A samozrejme, Nezabudla som na všetky ostatné otázky. Sledujem, čo sa deje v Jordánsku a samozrejme viem to, čo sa deje v Iráne a minulý víkend som e, bola v rozhovoroch e, s Iráncami a viete, ako mi ide o ľudské práva v Iráne, lebo e, a takisto som nezabudla mierový proces na Blízkom východe. Hovorila som s Georgeom Mitchellom včera budem, stretnem sa s premiérom Fajetom a stretneme sa na e, bude predseda kvartetu takže nezabudla som na Albánsko Miroslav Lajčák e, tam bol v mojom mene nezabúdame na všetko ostatné, čomu sa musíme venovať ani na ďalšie témy, o ktorých budeme teraz v parlamente hovoriť. A samozrejme e, pokiaľ ide o Tonyho Blaira, e, ja nie som za ňo zodpovedná a nemôžem byť braná za, na zodpovednosť za to, čo on povedal. E, Bezpečná rada, tam budeme mať príležitosť, aby sme ukázali, čo Európska únia môže ponúknuť týmto ľuďom dnes a v budúcnosti. A je veľmi dôležité, aby som mala vašu podporu, aby som to mala robiť. Nie potichu. Ja môžem hovoriť veľmi nahlas, ale správne správne, so správnym nasmerovaním, so stratégiou, s plánom. Takže keď minister zahraničných vecí Tuniska príde do mojej kancelárie, aby som mala v rukách plán, aby e, nám nešlo len o krátkodobé vystúpenie pred televíznymi kamerami. Musíme im ponúknuť to, čo bude účinné. Váš plán. Koľko peňazí, čo môžeme robiť, čo môžeme zmeniť, aké nástroje môžeme zhromažiť, koľko flexibility mám v rukách, čo ešte musím dostať čo vy od nás potrebujete. Investičná banka, e, e, banka Africkej únie. Stretol som sa s ministrom z Jemenu. A táto e, krajina má nový rozvojový fond. Budeme to robiť v prípade tých krajín, o ktorých teraz hovoríme. To je, ako Európa má konať, podľa mňa. A to robím stále vo vašom mene. A ja dúfam, že môžem ďalej viesť túto e, debatu, ale údolosti v Egypte sa vyvíjajú a keď e, my tu teraz hovoríme, tak my vysielame signály a e, bezpečnostné sily musia zasiahnuť, aby sa neskalovalo násilie. To sú e, signály, ktoré vysielame. Ale vláda je zodpovedná, aby armáda stála na strane ľudí a aby občania mali ochranu. A musíme zabezpečiť prístup sanitiek na toto námestie. A samozrejme budem hovoriť aj s e, e ministrom Sulejmanom. Snažíme sa vytvoriť s opozíciou cestovnú mapu a európsky predstavitelia hovoria s ďalšími predstaviteľmi v tomto regióne, pretože toto je vlastne veľmi e, ruš, to sú rušné rozhovory po telefóne, také ako sme nevideli predtým. E, v mojej kancelárii prebiehajú krizové zasadnutia e, a všímame si všetky eventuality. Cení členovia, toto robím každý deň odkedy sa táto e, kríza začala. Čo sa dialo v Albánsku, Bielorusku, v Sudáne, kde e, náš zvláštny predstaviteľ viedol pracovnú skupinu. To robíme. Mohli by sme urobiť viac? Áno. Mám správne nástroje? Nie. Pokračujeme ďalej? Áno. Mohli by sme urobiť viac? Áno. Ja chcem byť na vašej strane, ale ja myslím, že musíme robiť to, na čo bola vytvorená Európa. Musíme dbať o to, aby demokracia bola v centre nášho konania. Six... Ďakujem. Máme tu 6 návrhov na uznesenie na záver e, diskusie. Tým pádom rozpravu uzatvárame. Hlasovať o Tunisku sa bude zajtra o 11.30. Pokiaľ ide o Egypt, tam